Príjemné predpoludnie, kolegyne, kolegovia. Dostali sme program rokovania na, dnešný, na dnešné zasadnutie. Ak nemáte pripomienky, môžeme to schváliť bez zmien. Máme tlmočenie do 18 jazykov. Toto zasadnutie je prenášané na internete ako zvyčajne. a všetky dokumenty boli sprístupnené aj v elektronickej forme. Musíme schváliť e, zápisnice z viacerých zasadnutí, ktoré sa konali 24. novembra, 28. novembra, 1. decembra, 5. decembra 2016. Ak nemáte pripomienky, považujem zápisnice za schválené. Uh, uh, Môžeme teda začať. Návrh správy bol schválený v decembri. pozostáva z troch častí. Faktická časť, kde sa nepredkladajú pozmeňovacie návrhy, potom druhá časť, závery, kde sa predkladajú pozmeňovacie návrhy a návrh odporúčaní tohto parlamentu takisto je to otvorené pozmeňovacím návrhom vo výbore aj v plenárnom zasadnutí. Samozrejme je, je možné aktualizovať správu na základe nových informácií, ktoré sa objavia v priebehu zasadaní výborov. Máme hodinu a 15 mm, a 50 minút. Najskôr pán Giske, spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und, äh... Ďakujem, pán predseda, ďakujem za tento úvod. Želám všetkým kolegom na rok 2017 všetko dobré. Chcem sa poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu všetkých politických skupín. Podarilo sa nám vypracovať vyváženú faktickú časť správy práve preto, že mnohé vypočutia ponúkli odlišné možnosti interpretácie, tak sme dosiahli kompromis v deskriptívnej časti, ktorý je priateľný pre všetky strany. Chcem sa poďakovať Janovi Gerbernovi Gerbrandimu, môjmu kolegovi a takisto aj ďalším tieňovým spravodajcom ostatných politických skupín. Aj sekretariát odviedol vynikajúcu prácu a podporil nás v rokovacom procese. Chcel by som túto konštruktívnu spoluprácu, chcem v nej pokračovať. Faktická časť správy každej politickej skupine ponúka možnosť predložiť ešte svoje odporúčania. Z pohľadu EPP to vyzerá následovne. Sú tu tieto dôležité body. Počas vypočutí sme dnes konštatovali, že Európska komisia je jediným vyníkom tejto situácie. V minulých týždňoch sa opäť objavilo v médiách, že existujú veľké rozdiely medzi nameranými hodnotami NOx v laboratóriách a v reálnych podmienkach na cestách. To nie je nič nové, tento problém je e, známy už veľmi dlho a je ťažko pochopiteľné, prečo to trvá tak dlho implementovať nové RDE e, skúšobné postupy. Vypočutia ukázali takisto, že zodpovednosť za emisnú aféru e, neleží iba na pleciach komisie. Je potrebné kontinuálne komisia kontinuálne presadzovala postupy RTE a nemala nikdy jednoznačné dôkazy o tom, že by výrobcovia automobilov tieto podvodné softvéry používali. My sme počas vypočutí skonštatovali, že členské štáty by mohli veľa zlepšovať. Je to obrovský potenciál na zlepšovanie situácie na úrovni členských štátov. Práca členských štátov musí byť optimalizovaná som zarazený, že najmä ten členský štát, ktorý je za homologizáciu zodpovedný, um, pochybí. Keď nejaký iný členský štát zistí možnosť podvodu, má zviazané ruky a vozidlo môže naďalej byť distribuované na celom vnútornom trhu EÚ. Máme tu naozaj veľký potenciál zlepšenia situácie Členské štáty musia kontrolovať lepšie typové schvaľovanie aj povolenie na uvádzanie na trh. E, príslušné legislatívne návrhy máme na stole a výbor pre vnútorný trh musíme teraz podporiť v Európskom parlamente, aby mohol lepšie pracovať na tejto problematike. A na záver pár slov k budúcnosti tejto technológie. Je to technológia, ktorá je rozšírená v Európe a mala pôvodne slúžiť boju proti klimatickým zmenám, ale vypočutia ukázali, že nie sme schopní dosiahnuť nízke emisie CO2. so súčasnými technológiami čistenia emisí. V budúcnosti ale sme schopní technologicky znížiť eh, emisie NOx eh, v skutočnej prevádzke. S touto technológiou v Európe je prepojených aj veľa pracovných miest, takže je to určite dobrá správa, že sme do budúcnosti robiť technologické zlepšenia. Ehm, ďakujem za túto konštruktívnu prácu. Eh, ik geef het woord aan de tweede rapporteur, Gerben Jan Gerbrandi, alsjeblieft. A teraz pán Gerbrandi, nech sa páči. Let me start by... Pán predseda. Dovolte, aby som e, poďakoval spoluspravodajcovi Jensovi Gizikemu, ale aj Pablovi Zolbovi, jeho predchodcovi. Všetci vieme, že keď sme hlasovali o zriadení tohto výboru, e, prišli sme sem z rôznych e, strán a výborov, ale naša spolupráca doteraz bola veľmi plodná a e, konštruktívna. Som spokojný s návrhom správy, ktorý máme pred sebou teraz. Ja som spokojný, že sme boli schopní napísať takúto silnú a presvedčivú správu. Chcem sa poďakovať takisto tieňovým spravodajcom, najmä pokiaľ ide o fakt, faktickú časť správy. Táto časť E, nebude môcť byť pozmenená ani vo výboroch. Takže sme sa museli naozaj na nej zhodnúť, ale musím povedať, že všetci tieňoví spravodajcovia boli veľmi kooperatívni a tá faktická časť správy je podľa mňa vydarená. Je to veľmi dôležitý základ na ďalšiu prácu. Mm, je to dôkazom toho, že my ako vyšetrovací výbor sme pracovali koherentným spôsobom a teraz uvidíme, ako budeme pokračovať s tou časťou, ktorá podlieha pozmeňovacím návrhom. Jens už spomenul pár prvkov. My sme sa opierali o obrovské množstvo dokumentov, ktoré sme dostali e-mailmi a inými spôsobmi a takisto e, sme e, sa opierali o výsledky vypočutí a to, bola vlastne, to bol základ správy, o ktorej tu dnes rokujeme. E, závery sú dosť prísne z tejto správy e, voči komisii, ale ešte viac voči členským štátom. Ak môžem povedať jeden taký všeobecný záver, je to výpoveď, že systém, ktorý sme vytvorili pre schvaľovanie automobilov v Európe, jednoducho nefungoval takým spôsobom, ako sme to naplánovali. zodpovednosť medzi európskou a národnou úrovňou nebola dobre prerozdelená a je veľmi dôležité, aby sme súčasný systém zmenili, tak ako to teraz robíme najmä vo výbore IMCO. Keď sa pozerám na obsah správy, všetci ste si ju asi prečítali, pretože bola zverejnená týždeň pred Vianocami. My sme sa neobávali ukázať konkrétne prstom na niekoho, takže tam spomíname viacero členských štátov, ktoré um, najmä v technickom výbore pre motorové vozidlá zohrávali veľmi negatívnu úlohu. Um, spomaľovali procesy nových RDE testov a takisto sme prísne kritizovali komisiu, mala zodpovednosť za to, že umožnila členským štátom, aby tieto procesy boli prehnanie dlhé, ktoré teda mali viesť k RDE testovaniu. Implementácia bola slabá, veľmi slabá v členských štátoch. Je to všetko napísané v správe. Som si istý, že viacerí z vás individuálne aj mm, skupinovo sa zamýšľate nad tým, ako zmeniť určité časti Eh, ja by som si vedel predstaviť schválenie tejto správy aj bez pozmeňovacích návrhov osobne, ale viem, že mnohí z vás si myslia, že sa dá ešte zlepšiť tá správa, najmä preto, že máme eh, vypočutia. Dnes máme vypočutie slovenského štátneho tajomníka a talianského štátneho tajomníka. Práca stále prebieha a stále dostávame nové dokumenty z e-mailových výmien s komisiou. Je dôležité, aby tento výbor pokračoval rýchlo so závermi a potom neskôr by sme mali prejsť k odporúčaniam. Ďakujem ešte raz za dobrú spoluprácu. Teším sa na pripomienky od jednotlivých skupín. Musím sa ospravedlniť, ale ja o 9.40 musím ísť do výboru Envy, lebo je tam hlasovanie, ale potom sa vrátim a mám tu samozrejme svoj personál. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Gerbrandy. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, ale ak sa nemýlim, vidím tu iba pani Revo Dalone. Máte slovo. Nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Dvaja spolu spravodajcovia to už povedali, ja im za to ďakujem. Je tu naozaj obrovská kolektívna práca, ktorá bola urobená predbežne k tejto správe, ktorá je veľmi dôležitá. Ja teda im znovu ďakujem všetkým tieňovým a tiež ďakujem sekretariatu tohto výboru, ktorý naozaj urobil obrovskú prácu, rovnako ako všetkým poradcom, asistentom, ktorí pracovali spolu s nami na tejto časti. Sociálni demokrati e, v tejto časti je veľmi e, spokojná e, naša politická skupina a dúfame, že táto správa dostane širokú podporu v EMIS, aby sme sa dopracovali do pléna E, so správou, ktorá musí byť čo najsilnejšia. Tak v konštatáciách, ako aj v predpokladoch a odporúčaniach je potrebné, aby sme mali veľmi veľký a silný dopad na budúcnosť otázok environmentálnych, priemyselných aj otázok zamestnanosti. K tej faktickej časti chceli sme urobiť kolektívnu prácu, ako povedal pán Gerbrandy, čo najkonstruktívnejším spôsobom a ja znovu opakujem, GUE, Zeleným, EFDD a ich tieňovým spravodajcom, s ktorými tá spolupráca bola naozaj konštruktívna. Úvodný text bol už úvodný, pretože už e, práca výboru EMIS, všetky vypočutia a tak ďalej, e, všetko e, sa urobilo veľmi dobre. My sme vychádzali z tohto základu a na nich sme zakladali naše odporúčania. Ale určite je tam ešte manévrovací priestor a tento, táto časť možností e, sa potom môže predložiť pozmeňovacími návrhmi a v časti odporúčania záverov. Niekoľko významných bodov, ktoré sme chceli vidieť v tejto správe, hlavne vo faktickej časti s podporou ostatných skupín. Hlavne to, že je možné e, začleniť e, koncept prekročenia limitu CO2. Nie je to v pôvodnom texte, ale je to skutočný problém. Potom aj e, spoje, alebo spomenutie EIB, aj to treba spomenúť v návrhoch. Nedostatok mandátu EGS, GSE, a tlak, ktorý e, robil automobilový priemysel na členské štáty a to sa potom aj prejavilo v textoch, prítomnosť systému PEMS a faktorov konformity alebo zhody. Aj to je v tej faktickej časti jednotlivé ustanovenia na mm, mimo fungovania alebo to, e, že je jasné e, zadefinovanie zákazu nedostatku dohľadu európskeho trhu. Všetky tieto fakty tam boli. Ako povedal pán spoluspravodajca Gerbrandy, nastavili, nas, nastolili sme veľa bodov a teraz potrebujeme politický postup. Sú ešte určité témy, ku ktorým do 18. januára socialist Hm, naša politická skupina predloží pozmeňovacie návrhy. Závery sú veľmi dôležité, pretože vedie k záverečnej správe, ale robíme to všetko pre um, celkový pozitívny uh, záver. Občania uh, očakávajú od nás konkrétne návrhy a tie pozmeňovacie návrhy nastoja predovšetkým na tie nepostačujúce termíny na rozvoj uh, postačujúceho systému Rovnako pou, chceme poukázať na zodpovednosť nielen členských štátov, ale aj komisie a poukázať na to, že priemysel bol príliš zastúpený v pracovných skupinách. Čím bude ten text e, rozhodnejší, tým máme väčšiu šancu e, získať lepší výsledok v plene. Je potrebné, aby naše odporúčania brali naozaj, boli naozaj seriózne brané do úvahy. Harmonogram nebol ideálny práva k homologizácii vozidiel a tak ďalej a vypočutia. Hoci sme tu faktickú čas už ukončili, ešte stále pokračujeme s vypočutiami s predstaviteľmi vlád. To nie je veľmi koherentné, ale potrebujeme pokrok aj e, pokiaľ ide o postupovanie dokumentov, hlavne e, komisii E, musíme si tiež uvedomiť, že takéto vyšetrovacie výbory budú zrejme v budúcnosti e, fungovať viacej a tam je dôležitý ten presun informácií. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz by som dal slovo ďalším kolegom. Pán Blanko López, nech sa páči. Ďakujem pekne. Správa podľa mňa prináša veľmi rozumnú a vyrovnanú analýzu situácie emisí v automobilovom priemysle. Zodpovednosť e, je rozdelená tak medzi členské štáty alebo komisiu, ale toto inštitucionálne prerozdelenie zodpovednosti len veľmi malo poslúži občanom, upozorňuje sa na potrebu homogenizovanej legislatívy a lepšej aplikácie tejto, týchto noriem a rovnako ako lepšia aplikácia účinných noriem v mnohých krajinách, ako je napríklad Španielsko, pôsobiť na to, aby sa oneskorili tie e, testy RDS skutočných emisí. Aj to poukazuje na to, že potrebujeme rozhodnejšiu normatívu v tejto oblasti ale pozitívne oceňujem dohodu, ktorá sa dosiahla. A ako povedala naša hovorkyňa, dúfam, že takto budeme aj pokračovať, aby sme mohli implementovať všetky normy, aby sme zabranili tomu e, zlyhaniu, ktoré sme zaznamenali e, počas vypočutí. Ďakujem. Thank you very much. Uh, Ďakujem, pán Dans. Ďakujem všetkým prítomným. Blížime sa asi ku koncu tohto procesu, zdá sa. A chcem sa preto poďakovať spravodajcom aj tieňovým spravodajcom, aj spoluspravodajcom za všetku prácu a samozrejme aj všetkým orgánom, ktoré boli zapojené do práce Veľa práce bolo vložené do tejto práce, veľa informácií bolo mm, triedených a spracovávaných a to, čo povedala Kristín o mm, tom načasovaní práce, to je vlastne jedno z odporúčaní Máme tu teraz takú situáciu, že sa koná vypočutie po napísaní správy, čo nie je úplne logické. Možno príde ešte nejaká prevratná informácia, ktorá sa potom nedostane do správy. Nie, takže nie je to ideálny spôsob práce, ale samozrejme učíme sa a skúsenosti, ktoré tu získavame, budú určite veľmi, veľmi užitočné pri príprave ďalších pravidiel aj pre ďalšie budúce vyšetrovacie výbory. Táto správa hovorí otvorene o tom, čo zlyhalo, čo, čo bolo zlé. Hovorí o tom, že aktéry neplnili úlohy, ktoré mali plniť v oblasti regulácie emisí z automobilov. Vnútroštátne orgány úplne zlyhali, nerobili svoju prácu, neaplikovali ehm, príslušné sankcie a pravidlá takisto efektívny dozor nad, trhu, nad trhom a takisto kontroly vozidel na cestách tu chýbali a to je porušovanie unijnej legislatívy. Samozrejme rozdiely v meraniach medzi laboratóriami a skutočnou prevádzkou, o tom vieme od roku 2010, ale žiaden členský štát sa neobťažoval s tým, aby kontroloval, či auta na cestách dodržiavajú platnú situáciu, e, legislatívu. A pritom občianská spoločnosť o to opakovane žiadala. Komisia mala urobiť oveľa viac, aby e, predišla súčasnému škandálu. Pokiaľ ide o RDE emisie, prečo komisia, najmä DG Enter pod vedením Tajanyho, odkladalo zavedenie RDE testov, keď vieme, že technológie boli k dispozícii pre auta, aby e, začali dodržiavať Euro 5 a Euro 6 už mnohé roky. Prečo e, nereagovali na korešpondenciu medzi e, spoločným výskumným centrom a komisiou? Prečo nereagovali na dôkazy o cycle beatingu? Ehm, komisia mala v rukách dôkazy, ale napriek tomu vo vypočutiach sme počuli, že komisia nepokračovala s vyšetrovaniami, pretože nemali dôkazy o tom, že by výrobcovia používali vypínacie zariadenia. Ale to je nepravda a je to tak, takisto aj e, zlá administratíva, pretože boli dôkazy a nekonalo sa na základe nich. Prečo si komisia myslela, že je nutné žiadať od výrobcov ťažkých nákladných automobilov, aby e, obhajovali a vysvetľovali svoje emisné stratégie, ale nežiadali to isté od výrobcov ľahkých užitkových vozidiel. Veľká otázka. Pokiaľ ide o odporúčania, všetci samozrejme chceme zabezpečiť, aby už e, o 10-20 rokov nebolo potrebné robiť takéto e, vyšetrovacie výbory. Toto sa nesmie zopakovať. Vnútroštátne orgány E, teraz nevhodne implementujú nariadenia. Možno to nie je v mojej časti sveta módne, ale poviem, že odpoveďou je, potrebujeme viac Európy. Ale je to podľa mňa jednoznačné. Európsky, celoeurópsky dohľad nad trhom potrebujeme, zúfalo ho potrebujeme. Potrebujeme skutočné nezávislé testovanie, aby nemohli už vnútroštátne orgány zatvárať oči pred e, porušovanie pravidiel a toto by bolo dobré pre verejné zdravie, ale aj pre hospodárskú súťaž. A aby sme zabezpečili túto nezávislosť, tak dozor nad európskym trhom by sa mal realizovať formou novej agentúry ak sa chceme poučiť, musíme sa pozrieť trošku ďalej, než e, za naše hranice. Napríklad USA máme United States Environmental Protection Agency. Bez tejto agentúry by sme tu dnes nesedeli. Takisto musíme vytvoriť nejakú štruktúru poplatkov, aby sme zabezpečili potom nezávislé financovanie takéto agentúry. Takisto zodpovednosť za kvalitu ovzdušia. To všetko musí byť v jednom portfóliu. To by nemalo byť rozdelené na komisii medzi dvoma generálnymi riaditeľstvami potom často tieto riaditeľstva majú protirečivé ciele. Všetká legislatívna zodpovednosť v oblasti emisí z vozidiel, teraz je to na DG Grow, všetko by malo byť presunuté na DG Environment. Táto správa je veľmi dobrá, môžeme byť na ňu hrdí, napriek politickým rozdeleniam a mm, aj vo výbore IMCO naše odporúčania boli zohľadnené a budú zohľadnené, keď tento mesiac budú hlasovať o typovom schváľovaní. Všetci chceme predísť opätovnému škandálu a myslím si, že ako parlament môžeme byť naozaj hrdí, právom hrdí na túto prácu, ktorú sme zrealizovali. A som veľmi rád, mm, že máme túto správu, je to dobrý základ. Ďakujem. Pán Dens. Áno, takže tieňová pani Evi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Evi. A ja by som sa chcela pridať k predrečníkom. Aj podľa mňa je toto dobrá správa. Ďakujem spoluspravodajcom e, za prácu. Závery a ustanovenia môžem podporiť, či už e, ide o zodpovednosť zlej správy komisie aj členských štátov, ale by som rada upozornila, že je text trochu nejasný či dvojzmyselný, pokiaľ ide o používanie nelegálnych vypínacích zariadení, hlavne pokiaľ ide o aplikáciu pravidiel, e, ktoré sú slabé v prípade cyklu e, NEDC a v prípade navrhovanej homologizácie a kontroly. A to prinieslo tie dôsledky, ktoré dnes poznáme len v niektorých prípadoch e, sa e, je podozrenie, že došlo k nelegálnemu postupu, pretože e, niektorí zneužívali výnimky v legislatíve a bolo by dobre spomenúť existenciu ešte pred Euro 5 a Euro 6 takých testov, ktoré boli priateľné, ktoré by umožnili drasticky znížiť emisie e, plynov pri e, e, homologizácii. A časť, ktorá hovorí o budúcej zodpovednosti, sa mi zdá slabá, hlavne pokiaľ ide o udelovanie homologizácie a uvedenie na trh. Ja si myslím, že by sme mali viacej zdôrazniť možnosť upresniť a sprísniť kontroly konformity, tak ako sme to spomenuli vo výbore MV. Pokiaľ ide o kontroly konformity, ja si myslím, že to by bola príležitosť explicitne žiadať zodpovednosť. Všetky vypočutia, vysvetlenia a dôkazy potvrdzujú možnosť e, e, rešpektovať už v súčasnosti limity a to v skutočnej prevádzke. A bolo by dobré dať kompetencie orgánom v testoch eh, a neobmedzovať ich eh, na, len na, určitý, na určitú časť alebo dať im len určitú slobodu. Myslím si, že je potrebné začleniť verejný prístup eh, k výsledkom vyšetrovania v členských štátoch a bolo by tiež užitočné zdôrazniť potrebu záruky pri malých skupín vo vyšetrovacom výbore. Ďakujem ešte raz za spoluprácu a dúfam, že táto správa získa väčšinu na plene. Er- Ďakujem, pán Ertuk. Ja, vielen herzlichen Dank, schönen guten Morgen. Äh, ich möchte an Ďakujem a ja by som len nadviazal na slova kolegyňa, kolegov Danca. I ja chcem e, poďakovať a privítať oboch spravodajcov, samozrejme aj tieňových spravodajcov. Musím priznať, že som pozitívne prekvapený, ako e, rozsiahle sa tu pomenovávajú tie kritické hlasy v tejto správe. Najprv som mal dojem, že po rozhovoroch minulých mesiacov nebude to také ľahké, ale tu chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí, e, ktorí pristupovali k veci racionálne a objektívne. A pokiaľ ide o vypočúvanie svetkov a e, ďalšie faktory, tiež som rád, že sa to odzrkadilo v správe. Správa ukazuje, že ten e, náš výbor e, odviedol dôležité kroky a prácu a ukazujeme jasné deficity pri e, homologizácii e, a schvaľovaní vozidiel a že Komisia a členské krajiny v minulosti e, konali zomknuto e, a mohli, ak by boli zomknuto konali, e, odhaliť určité pochybné praktiky. To sme teraz všetko odprezentovali. Chcem len zopakovať, že tento výbor nepostupuje proti konkrétnym výrobcom či celému priemyslu. Nie naopak, len keď komisia a členské krajiny a spoločne s priemyslom E, príjmu spoločné závery, tak môže stúpnuť dôvera e, spotrebiteľov a zlepšiť sa povesť prímyslu. a v tomto ohľade dosiahol tento výbor veľa, e, urobil dobrú prácu, zúčastneným chcem poďakovať a teším sa na budúcnosť. Eh, Ďakujem. Na záver pán Van de Kamp. Ďakujem pekne, hovorí pán Van de Kamp. Ja si myslím, že už teraz, ja som mal pocit, že už sme si prestali želať všetko najlepšie do nového roka, ale ja by som to ešte zopakoval a zaželal vám všetko najlepšie. Som trochu prechladnutý ja sa pridávam ku všetkým tým, ktorí vyjadrili svoje poďakovania tieňovým aj hlavným spravodajcom a tak ďalej. Ja som sa zúčastnil väčšiny vypočutia, to množstvo podrobností, detajlov a rozporov, dokumentov, ktoré mňa ako obyčajného právnika zavalili hlavne tie technické detaily a rozpory v týchto technických detailoch, tak to, ako my hovoríme po holandsky, to bola skutočne lavína, kedy sa zmiešavajú rozprávky a nerozprávky. Sklamaním je, Rozpráva evidentne zapadá do tohto kontextu nemusí odstúpiť nakoniec žiadny komisár, žiadny generálny riaditeľ automobilky nie je prepustený, pretože vieme, že keby politika bola o osobnostiach, tak by sme tu dnes mali plno, ale som trochu šokovaný tým, ako v Európe a hlavne predovšetkým v Európskej komisii sme pristupovali k týmto témam keď od komisie dostanete množstvo dokumentov a mailov od komisie, tak obvykle tam niečo aj nájdete a teda niečo sa deje. A vďaka spolupráci medzi jednotlivými GR a organizáciami a pracovnými skupinami, ktoré sa do toho zapájali, tak sa ukázalo, že sme v minulých rokoch nefungovali dobre. Ja hovorím my, stále hovorím my, pretože nás považujem za súčasť. Myslím, že tu nemôžeme len obviňovať jeden konkrétny prvok Európskej únie. Ja si myslím, že je to kolektívny proces a preto si myslím, že by sme mali hovoriť o našej spoločnej vine. Hovorilo sa o členských štátoch, spomenul to kolega Gerbrandy a ja s tým maximálne súhlasím. Prečo to hovorím teraz, pán predseda? Kolega z EKR to tiež povedal, ak som to správne pochopil. Ide o verejné zdravie jednotlivých občanov a ak sa pozrieme na tie štatistiky toho, čo sa stalo hlavne v tých e, zastávaných oblastiach, tak výfukové emisie nákladných aj osobných vozidiel. Jednoducho túto situáciu treba zlepšiť. Vzhľadom na právne postavenie nášho vyšetrovacieho výboru sme sa zameriavali na účastníkov z organizácií a firiem z EÚ, ale tým sa nemalo ukázať, že automobilové odvetvie ako také, že sa ho to netýka ako celku. Mohla sa, mohlo sa to týkať aj sektoru IKT, teda počítačov alebo súkromia. A ja si myslím, že tá dôvera v automobilový priemysel, tam som ja bol veľmi sklamaný. Tiež je veľmi nápadné to, že ako sa tento škandál vyriešil v USA a ten rozdiel, ako sa to riešilo tam a tu. V USA Išlo o obrovské sumy a financie a dokonca ľudia išli do väzenia. Tam sa skutočne niečo dialo. Samozrejme, bolo to, alebo spomenulo sa to aj v prezidentskej kampani. Pán predseda, mne ale teraz nie je dosť dobre jasné, kto vlastne bude reagovať na naše odporúčania. To mi trochu uniklo zostane táto základná štruktúra tohto výboru a tá sa bude starať o to, aby odporúčania sa naplnili a aby ich plnila predovšetkým Európska komisia. Kto bude napríklad ohliadať na to, aby otázka RDE aby sa to naozaj e, naplnilo, aby sa to realizovalo v praxi. Tu nejde len do 2019, ale aj potom, keď dojde k zmene vo funkčnom období a keď sa zmenia aj ľudia na postoch komisárov, tam môže dojsť k obrovským zmenám a môže dojsť k diskontinuite. A na to by sme si mali odpovedať, aby sme aj v budúcich rokoch boli schopní sledovať a kontrolovať, čo sa stalo s výsledkami práce tohto výboru. Ďakujem. Spravodajcovia ešte dostanú slovo. Ešte by som ale dal slovo predstaviteľom komisie, pani Joana Žitkovská, šéfka automobilového oddelenia DK Grow. Máte slovo. Ďakujem dámy a páni. Šťastný nový rok všetkým z vás. Ďakujem za návrh správy a návrh odporúčaní, takisto tiež na to, za to, že komisia sa môže zúčastniť tohto stretnutia. Veľmi stručne e, niekoľko komentárov. Prvý e, je ten, že by som rada zdôraznila, že komisia s týmto výborom spolupracovala e, do veľkej miery a plno, plnej transparencii. Naďalej chceme s vami spolupracovať e, až do konca vašich prác. Podľa nás je toto najlepší spôsob odhaliť skutočnosti, e, odpovedať na všetky otázky a nájsť e, čo najlepšie závery pre túto prácu tohto výboru. Druhý dôležitý bod je ten, že tento výbor sa pozerá do minulosti, ale rovnako dôležitý, ak nie viac dôležitý, e, je pohľad na budúcnosť a správa e, výboru by sa mala pozerať do budúcnosti. A tu dúfam, že uz, uh, uh, sa uzná snaha e, emisu vytvoriť dôležitý právny rámec nielen pre emisie, ale aj pre homologizáciu práca v IMKEU a v EMISE e, súvisí. Tie práce súvisia a komisia má návrh, ktorý má veľký potenciál, ktorý by e, e, vyriešil slabiny terajšieho systému. A preto veľmi dúfame, že správa vášho výboru podporí toto smerovanie komisie čo najviac. A tretia vec, ktorá je podľa mňa tiež dôležitá, dúfame a očakávame, že správa vytvorí správnu rovnováhu nielen identifikovaním príslušných e, kompetencií, zodpovedností za to, čo sa stalo, ale tiež, že sa naznačí, kde, sa vlastne, kde vlastne dochádzalo k skutočne k tomu podvádzaniu. E, do úvahy sa tu musí vziať to, čo treba urobiť v budúcnosti. A posledná e, vec, správa prekračuje do veľkej miery otázky týkajúce sa len priemyslu automobilového. Dotýka sa rôznych inštitucionálnych riešení, ktoré sa týkajú komisie ako celku. Preto tieto odporúčania a tieto závery komisia musí e, pretaviť do hĺbších úvah. E, pre túto chvíľu chcem poďakovať za návrh správy a sme k, e, k vašej dispozícii pri akýkoľvek ďalších prácach, pochybnostiach a otázkach. Ďakujem. Um, k tejto rozprave by som ju rád uzavrel tým, že dám slovo spravodajcom. Pán Gizike, na záver. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem i za slova kolegov. Určite sme sa uh, zhodli chvále a uznaní. E, možno vyvstáva aj otázka, či to je naozaj všetko správne, ale naozaj pri spracovávaní skutočných faktov sme mnohé nemohli zmeniť. Hľadali sme konsenzus e, naprieč politickým spektrom a dúfam, že to bude i pokračovať. Pokiaľ ide o jednotlivé poznámky kolegov, už tak boli veľmi konštruktívne a podporovali našu prácu. Pokiaľ ide o kolegyňu Evy, a otázku definície e, týchto vypínacích zariadení. Je to určite relevantný e, bod. Tu sme určite skonštatovali pri vypočutí napríklad Fiatu, že keď sú rôzne interpretácie, e, pokiaľ ide o právny stav daného členského štátu, tak tí zodpovední povedia, to musí vyriešiť predsa Európa. Tu je na ťahu komisia, musia byť zmierovacie konania, ale nakoniec sa nič nerozhodne. Pre nás je to veľmi e, zložité e, s veľkou, s veľkou flexibilitou tu využívajú výrobcovia svoj manevrovací priestor. E, je mi ľúto, že nebudeme môcť vypočuť Opel, pretože Opel napríklad nefunguje čistenie splodín E, určit, v určitom rozmedzi teplot. Bolo by dobre zistiť, ako to vyzerá s takým zariadením, kde sú tie hranice legálnosti. Ale tu veľmi dúfam v to, že keďže sme mali možnosť položiť opelu aspoň písomne otázky, že to vyjasne aspoň písomne. Tú tému jednoducho snažíme sa ešte dopresniť. Pokiaľ ide o ďalšie e, časti diskusie, bola veľmi vecná a e, kolegu Densa sa chcem poprosiť, aby E, sme sa nepúšťali znova do politických e, detajlov a prisudzovania zodpovednosti tomu či onému komisárovi. Pre tento výbor bolo veľmi ťažké získať prítomnosť e, komisárov. Pán Verheugen prišiel až na štvrté pozvanie a pod jeho vedením ten postup zavedenia testov RDE vlastne nezaznamenalo postup, pokrok Takže mali by sme sa vyhnúť tomu, aby jednotliví komisári e, boli e, vlastne kritizovaní. Mali by sme ako výbor objektívne posudzovať zlyhanie e, komisie ako celku. To sme činili a v budúcnosti by sme tak mali takisto postupovať a som optimistický, že takto budeme môcť pokračovať. A, e, viete, že väčšinou to býva práve tak, ako je tomu dnes, že pochvália sa spravodajcovia, ale potom prídu stovky pozmenujúcich návrhov. Každopádne snažme sa neprekročiť lehotu e, pre podávanie pozmenujúcich návrhov budúci týždeň. Zamerajme sa na tie podstatné. E, poviem celkom otvorene, ak sa teraz začneme e, púšťať e, do vynachádzania kolesa na novo podávaním stoviek, stoviek povedzmeniacich návrhov, tak naozaj ťažko bude nájsť kompromis. Pán Gebrandy povedal veľmi sympatické slova, že v terajšej forme by dokázal akceptovať tú správu. To neznamená, že by nemali byť pozmenujúce návrhy, ale snáď kolegovia by vedeli, e, tie základné pozmenenia sa na nich zhodnúť a nepokračovať k ďalším Určite nám to pomôže nájsť dobrý kompromis a dobrý konsenzus. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A pokiaľ ide o po pozmenujúce návrhy a pozmenenia, nuž tak tu vám poviem harmonogram časový. Lehota na podávanie pozmenujúcich návrhov je 18. január 2017 o 3. popoludní. Eh, môžete ich začať podávať eh, od 16. 9. februára budeme o nich hovoriť vo výbore a 28. februára budeme potom hlasovať vo výbore a potom hlasovanie a rozpráva sa prenesú v apríli do pléna. Tak teraz navrhujem, aby sme na niekoľko minút zasadnutie prerušili, aby sme príslušných rečníkov, účastníkov budúceho vypočutia dali možnosť e, dostaviť sa. Navrhujem teda prestávku 5 minút a prejdeme potom k ďalšiemu bodu e, a tým je vypočutie pána Stromčeka, e, štátneho tajomníka ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Mimochodom je už prítomný.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 Uh, Kolegyne, kolegovia, môžeme pokračovať s ďalším bodom. Vypočutie pána Viktora Stromčeka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenska. Vítajte, pán Stromček, a ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie. Pán Stromček bol štátnym tajomníkom od apríla 2013 a predniesie nám prehľad o tom, ako európska legislatíva o emisiách sa implementuje na Slovensku, vrátanie informácií, ako funguje národný systém typového schváľovania. On ako zástupca predsedníckého štátu EÚ má sa vyjadriť aj k rozprave, ktorá sa konala o téme merania emisí mm, má nám niečo povedať o diskusii, ktorá sa odohrala na Rade pre dopravu. 1 milión vozidiel mm, bolo vyrobených v roku 2015 na Slovensku a tým je Slovensko šiestým najväčším výrobcom v EÚ, druhým najväčším novým členským štátom producentským po Českej republiky a najväčším producentom na hlavu. Slova, Slovensko v súčasnosti má Volkswagen, firmu PSA, Kia a takisto Jaguar Land Rover by budúci rok mal naštartovať výrobu na Slovensku. Orgán pre typové skladovanie na Slovensku je súčasťou ministerstva dopravy, ktoré zastupuje pán Stromček. Existuje 10 notifikovaných technických služieb, ale typové skladovanie podľa nariadenia 715 sa na Slovensku neudeľuje. Musíme pripomenúť prítomným členom, že e-mailom dostali odpovede na predbežné otázky a tie nájdu aj v spise zasadnutia. Máme hodinu 40 minút na túto rozpravu. A začneme s úvodným vyjadrením a potom členovia budú môcť klásť otázky pingpongovým štýlom ktorý všetci poznáme. Prvé kolo otázok položia spravodajcovi a potom jeden zástupca za každú politickú skupinu. Každý má 5 minút. Okay, I would like to invite Mr. Samczyk to give his... Um, uh... Takže teraz uh, pán Stromček predniesie svoje úvodné pripomienky. Máte 10 minút. Thank you very much. Uh, vážené dámy, vážení páni, uh, na úvod by som veľmi pekne poďakoval za pozvanie na tento výbor. A keďže to už viackrát uznelo i dnes, tak všetko najlepšie do nového roku a veľa pracovných úspechov. pre nás je tento výbor mimoriadne dôležitý, preto ako odznelo sme jedni z najväčších producentov aut v, v Európe a keď to sa ráta na hlavu, tak sme aj najväčší. Preto chceme, aby naša ekonomika, ktorá vo veľkej miere tvorí práve automobilový priemysel vo výške 20 až 25 HDP, aby sme fungovali v transparentnom prostredí, aby boli jasné pravidlá a aby bolo úplne každému zrejme, že sa bude posudzovať kvalita aut, ktorá sa vyrába a nie to, do akej miery bude ovplyvňovaná niektorými softvermi. V poslednom období sme boli svedkami e, zmeny pohľadu na emisie dopravy. E, v minulosti sa pozornosť sústreďovala hlavne na emisie skleníkových plynov, ktoré majú negatívny dopad na klimatické zmeny. Európska únia reagovala na tieto problémy stanovením príslušných emisných limitov a výrobcovia sa sústredovali na ich znižovanie, avšak často za cenu vyšších e, emisí NOxov. Mala by sa, e, je preto tá zrejme, že tieto problémy by sa nemali riešiť oddelenie a mali by sme nájsť také systémové riešenie, ktoré by vytvorilo stabilný rámec do budúcna. Čo sa týka EU prezidencii, ako bolo spomenuté, len pár týždňov naspäť sme ho ukončili a odovzdali sme ho na, e, na pokračovanie. Usilovali sme sa práve o, tento spomínan- o ten vyrovnaný a systémový prístup, a to najmä v kontexte negociácií k návrhu nariadenia o typovom schvalovaní, no, ktoré je jedným z kľúčových riešení celej problematiky. Počas nášho predsedníctva sa podarilo dotiahnuť dohodu ohľadom technických článkov nariadenia, ktoré sa týkajú osvedčenia zhody a zjednodušenia systému registrácie vozidiel končiacich sérií a podarilo sa nám nájsť takisto dohodu ohľadom financovania aktivít súvisiacich s vykonávaním dohľadu nad trhom. Som presvedčený, že predsedníctvo alebo slovenské predsedníctvo dosiahlo v rámci svojho krátkeho mandátu maximálny možný výsledok v otázkach, v technických otázkach tohto kľúčového návrhu. Ako iste viete, ostávajú otvorené niektoré politické otázky, ale veríme, že sa tam podarí dosiahnuť takisto konsenzus. Čo sa týka samotného Slovenska, to je vlastne ten dôvod, prečo tu vlastne sedím. Jednak, aby sme vám povedali náš pohľad na, na a jednak aj samozrejme vám povedať niečo viac o našom automobilovom priemysle. Veľmi dôležité na úvod je povedať to, že nemáme žiadne, všetky autá, ktoré sa vyrobili na Slovensku, neboli schvalované na Slovensku, ale boli schvalované v iných krajinách. Sme producenti aut, kedy v kategórii M ani jedno jediné auto neprešlo schvalovacím procesom. Väčšina sa schvalovala vo Francúzsku, Luxembursku, Nemecku a, a Francúzsku a Holandsku. Z tohto pohľadu, prosím, u nás sa schvalujú len prívesné vozidlá, a respektíve traktory, čiže kategória automobilov, o ktorých asi dnes nie je diskusia a nie je predmetom. Hm, máme náš schvaľovací orgán, ktorý je na ministerstve dopravy samozrejme funguje zodpovedným spôsobom, ale pre úplne iné typy vozidiel. Čo sa týka našej reakcie na či už našom ministerstva alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie dohľadu nad trhom bezprostredne po vypuknutí emisnej kauzy. Komunikovali sme to s našou slovenskou obchodnou inšpekciou, v rámci našich kompetencií sme sa skontaktovali aj s importérmi vozidiel koncernu Volkswagen a po tom, čo výrobcovia vozidiel Volkswagen, Škody, Audi a Seat predstavili nápravné opatrenia, tieto boli schvalovacími autoritami odobrené, slovenskí importéri tlmočili opatrenia ministerstvu a Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ako som už uviedol, my vnímaní ako jedna z tých automobilových veľmocí je to pre nás veľmi senzitívne a preto si môžete byť istí našou pozíciou ako Slovenskej republiky, že vždy budeme nápomocní a budeme sa snažiť o vyriešenie emisnej kauzy, ale hlavne, čo je pre nás dôležité, aj nastavenia jasných pravidel do budúcna, aby sme vedeli, ako fungovať. Čo sme robili mimo tejto emisnej kauzy, dovolte teda, Slovensko vníma veľmi senzitívne emisie ako také preto sme urobili za posledné roky veľa zmien, ktoré súvisia so znižovaním splodín. Je to hlavne zvýhodnenie železničnej dopravy. Víš, takmer 50 obyvateľstva dnes na Slovensku vie cestovať v železničnej doprave zadarmo. Zvýhodňujeme používateľov moderných aut, čiže kamionov vyššej triedy platia nižšie mýto ako tie, ktoré sú staršie a tým pádom viacej zaťažujú životné prostredie. Sprísnili sme zákony, ktoré sa týkajú kontroly, technickej kontroly aut, čiže snažíme sa o to, aby autá, ktoré proste jednoducho nesplňajú limity, a bavíme sa aj o osobných autách staršieho, staršieho dáta výroby, aby neboli na našich cestách. Mm, do budúcna, preto aby sme neskončili ako americký Detroit, aby sme neboli európsky Detroit, Slovensko, Snažíme sa výrazným spôsobom vytvárať a spájať výrobcov, ktorí dnes produkujú u nás autá a vytvárať automobilové klástre práve za kvôli podpore moderných technológií. Asi nie je tajomstvom, že budúcnosť automobilového priemyslu nie sú dízlové motory, ale takisto nie sú to ani benzínové motory. Je to, sú to automobily s alternatívnym pohonom, je to šerovanie aut, sú to nezávislé, nezávislé autá. To všetko bude prispievať tomu, aby sme dokázali a boli súčasťou toho, aby sme dokázali znižovať a, emisie, respektíve aby sme prispeli k zlepšeniu životného prostredia. Ďalšou kľúčovou vecou, ktorú my veľmi intenzívne podporujeme a dnes tu oznelo viackrát, je testovanie emisí v reálnej prevádzke. Tam veríme, že potom, ako sa to rozbehne skončia aj niektoré otvorené otázky, ktoré vlastne sú príčinou nášho dnešného stretnutia. A na záver, prosím, odznelo to takisto tu dnes, že viac máte hotovú finálnu správu a sedíme tu až teraz na tomto vypočutí. Dovolte teda, aby som sa ospravnil aj touto cestou, že sedíme tu až dnes. Počas minulého roku boli u nás voľby. Za jeden rok sme mali troch ministrov Takisto sme boli predsedajúcou krajinou v Európskej únii. Nie sú to dôvody na to, aby e, to bolo automatické ospravedlnenie, ale prosím, snažili sme sa v rámci možností to zhrnúť tak, aby sme sem prišli čo najskôr, takže ešte raz prosím, ospravedlňujeme sa. A na záver, keďže ja osobne patrím k tým, ktorí považujú Európsku úniu za vynikajúci projekt a verím, že dlhodobo bude úspešný, nech to vyzeralo minulý rok akokoľvek, Slovensko môže produkovať auta, koľko len chce, ale dopyt je v rámci celej Európskej únii. Sme otvorená ekonomika, všetko, čo produkujeme, produkujeme pre Európsku úniu, preto chceme byť dobrým partnerom pre každú jednu krajinu, ktorá reprezentuje Európsku krajinu alebo Európsku úniu. A z tohto dôvodu verím, že automobilový priemysel si z toho takisto zoberie ponaučenie a budú nastavené, ako som už viackrát dnes povedal, jasné pravidlá ako sa má fungovať. Ďakujem teda veľmi pekne za tú možnosť mať úvodné slovo. Ďakujem za vašu pozornosť a očakávam teda vaše otázky. Ďakujem pekne. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán Stromček. A teraz dám slovo najprv spravodajcom, pán Gerbrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme vám, pán Stromček, za vašu prítomnosť, za vašu prezentáciu. Tiež vám chcem poblahoželať k úspešnému predsedníctvu. Dúfam, že ste sa dobre vyspali cez vianočné prázdniny, pretože takéto, takýchto 6 mesiacov môže byť pomerne únavných. Moje otázky, moja otázka sa týka rady ako inštitúcie osobitne potom. To je hlavný dôvod, prečo ste vlastne tu, pretože e, tu bolo predsedníctvo Slovenskej republiky. Od septembra 2015 sme videli mnohé veci sa udiali. Videli sme to, že tento parlament začal e, e, s fungovaním tohto vyšetrovacieho výboru komisia rýchlejšie predložila návrh k typovému schvaľovaniu. Videli sme postupy pre porušenie predpisov zo strany komisie, ale zo strany rady ako inštitúcie e, sme videli len ticho. Úplne ticho. Mám pocit, že jediná vec, ktorá sa udiela na rade, bola diskusia o návrhoch, ktoré prišli z, z komisie. Takže moja otázka na vás je táto. Po tom, ako vypukol škandál, a ako sa objavil e, v titulkoch všetkých správ, všetkých médií, išlo o základné právo európskych e, občanov na čisté ovzdušie. Viete e, vysvetliť, prečo rada nikdy nemala skutočnú rozpravu, reflexiu o tom, ako sa to mohlo udiať, ako, ako inštitút, ako inštitúcia. Viem, že individuálne členské krajiny to urobili, ale keďže rada je jedno z troch základných inštitúcií, prečo sa to nikdy neudialo na pôde rady. Ďakujem pekne za vašu otázku. Samozrejme, ja môžem reflektovať eh, na to, čo sa udialo za posledného roka, kedy Slovensko predsedalo eh, Európskej únii. Viete, že smernica, ktorá eh, je ešte stále aktuálna, tak sa o nej diskutovalo 4 roky kým sa prijali nejaké, nejaké závery. My za 6 mesiacov sme z 98 článkov no, viac menej, 5, nám ostalo otvorených len 15 bodov. E, z toho, z tých 19 príloh, ktoré tvorí 600 strán, e, ostali otvorené len, ako som už spomínal, politické, čl- e, politické otázky. V, v júni na rade bola debata, v, ak si pamätám, bolo to v júli 2000, 15, no, tak nejako 16, pardon, no, 2017, uvažujem, že minulý rok. Takže z tohto pohľadu a, si myslím, že tento problém, ktorý nastal, nenastal e, v poslednom období alebo v roku 2015. Jediné veci, proste, ktorej ja budem možno že komunikovať dnes ako ostatní, je, že každý z vás, ktorý si kúpil auto a kúpil si ho aj pred 20 rokmi a pozrel si v katalógu, aká je jeho spotreba, tak nemyslím si, že odzrkadlovala realitu. Proste bol to tlak. A snažili sa automobilky same medzi sebou sa predbiehať v tom, kto má nižšiu spotrebu, alebo to bolo atraktívnejšie pre tých, ktorí si tie auta kupovali. Kupovali si auto s nižšou spotrebou nie preto, že má nižšie splodiny, ale preto, že má nižšie prevádzkové náklady. Pred 20 rokmi nikto ešte zásadným spôsobom z tých, ktorí si kupovali auto, nehodnotili, do akej miery znečistujú alebo, znečistujú, alebo neznečistujú životné prostredie. Čiže ja by som vám mohol dať protiotázku, keby ste si možno, že niekedy v minulosti kupovali auto, či ste porovnávali spotrebu, ktorá bola uvedená v katalógu, so svojou reálnou a čo vás k tomu viedlo a aké ste sa snažili robiť kroky, aby sa to zmenilo. Ja nechcem tým povedať a nechcem nikoho ospravňovať, že to bolo správne, ale problém, ktorý tu existuje, I'm, I'm, je podstatne dlhší. I'm sorry to interrupt. Uh... Rád vás prerušujem. Skôr sa chcem pozrieť na politickú úlohu e, rady ako inštitúcie. To je totiž niečo, e, čo e, vedie k obavám ľudí. Všimli sme si, že systém EÚ neplnil svoje prísloby, pokiaľ ide o emisie voz, motorových vozidel. Bol to veľký politický, politická kríza. Ak je tu politická kríza, hneď je to predsa témou Európskej rady, či sú to utičenci alebo niečo iné. Toto jednoducho bolo takou krízou, ale v inej oblasti. Ale bolo tu úplne ticho e, na pôde rady. Nič sa neudialo. Ako ľudia môžu dôverovať rade ako politickému grémiu, keď mlčí e, pri uh, takejto kríze? Ja si myslím, nemyslím, že mlčí. Robia sa konkrétne kroky, ktoré súvisia s tým, že sa, budú, že sa bude meniť nastavenie a že sa budú robiť systémové zmeny. Ja si nemyslím, že je dôležité rozprávať tak, aby vás bolo počuť v, každom, v ich jedných novinách. Dôležité je, aby sme mali tie výsledky. A tie výsledky po šiestich mesiacoch sú pomerne jasné. Optovne dynamickým spôsobom sa zrýchla príprava, dynamickým spôsobom sa snažíme o systémové zmeny, čo, opakujem, ale neznamená, že niekto v minulosti neurobil chybu. Nikto nie je dokonalý. Sme ľudia, nie sme roboti, robíme chyby. A myslieť si a tváriť sa teraz, že sa nestala žiadna chyba, by bolo už len to samotnou chybou. Ale najprv bolo potrebné vyriešiť technické otázky. Prečo táto téma, ktorá vznikla, je prioritne technickou témou. Že je senzitívna pre ľudí, že sa dotýka životného prostredia, tak je prirodzené, že sa stalo aj politickou témou. Ale stále sa bavíme o technických parametroch. Myslím si, že je prioritne najprv dôležité vytvoriť technické rámce, tie sa nám podarilo počas nášho, nášho predsedníctva a dnes je to, môžeme o tom diskutovať a doľadiť potrebné politické otázky. Preto ja by som nechcel komunikovať to alebo vyjadrovať sa k tomu, či sa niekto vyjadroval jasne, dostatočne a v pravidelných intervaloch. Je dôležité, že dnes máme na stole hotové technické riešenie a môžeme o ňom diskutovať. Thank you very much. Mr. Giesecke. Ďakujem, pán Gizeke. Máte dva sloty po piatich minútach. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán štátny tajomník Stromček, že ste dnes prišli do výboru po námahavom e, predsedaní na rade. Na, úvode ste poved- na úvod ste povedali, že um, Slovensko je automobilovou veľmocou. Áno, čísla o tom hovoria. Blahoželáme k tomu. V roku 2015 ste prvýkrát vyprodukovali viac ako milión automobilov. 100 84 aut na tisíc obyvateľov, to je svetový rekord, naozaj. A to prináša veľa pracovných miest. A takisto ste povedali, tie pracovné miesta a v automobilovom priemysle sú dôležité. Tie autá, ktoré sa vyrábajú, koľko z nich sú dízlové automobily? Hm. Priznám sa, že presnú štruktúru e, nepoznám, ale Mm, predpokladám, že to kopíruje európsky priemer, lebo všetky autá, ktoré sú vyrábané na Slovensku, sú vo veľkej miere exportované do Európy, takže nie je rozdiel. Keď si pozrieme, aký je podiel dízlových aut v Európe, asi to odzrkadľuje presne aj štruktúru aut, ktoré sú vyrobené na Slovensku. In, in na úvod ste povedali, že vysoký podiel e, dízlov, e, percento, o tom sa môžeme e, baviť, ale je to určite viac ako 50 A to závisí aj, alebo súvisí, povedali ste to vágne, súvisí to aj s klimatickou politikou EÚ. Mohli by ste to konkretizovať? Veľmi sa ospravedlňujem, mohli by ste konkretizovať e, vašu otázku, ktorú, ktorú myslíte. Ja som spomínal to, že v minulosti bol tlak zo strany kupujúcich aut alebo našich e, zákazníkov, ktorí si kupovali autá, na nízke prevádzkové náklady. Bolo hitom mať e, samozrejme diesel, ktorý mal nižšiu spotrebu a samozrejme aj samotná cena pohodnej hmoty diesel bola lacnejšia ako bol benzín. Čiže z tohto pohľadu dnes my vidíme tu ten trend odklonu od dízlov. A viac menej sa budú podľa automobilky špecializovať na benzínové motory a budúcnosť je určite v alternatívnych pohonoch. Ale na Slovensku ako takých bolo registrovaných asi 46 tisíc aut, ktoré sa týkajú problému z hľadiska emisí. A neviem, či som správne postrehol vašu otázku. My teraz pracujeme na prepracovaní typového schvaľovania a práca nášho výboru bude vlastne vzorom aj pre výbor pre vnútorný trh, ktorý pravidlá pre typové schvaľovanie musia teraz na novo napísať, prepracovať. Keď si spomeniem na váš úvod, ste povedali, že produkujete viac ako milión aut ročne na Slovensku, ale typové schvaľovanie sa koná len pre prívesy a keď sa robí typové schváľovanie väčšiny automobilov, je potrebné to urobiť vo Francúzsku, v Holandsku, v Luxembursku. V Európe alebo Európe sa často vyčíta, že nedodržiava princíp subsidiarity. Princíp subsidiarity znamená, že sa všetko musí riešiť na najnižšej možnej úrovni. Keď to prenesieme na Slovensko, znamená to, že pri toľkých automobiloch, ktoré sa produkujú na Slovensku, malo by sa robiť typové schváľovanie aj na Slovensku. Vy máte určité skúsenosti z ministerstva dopravy a keby ste mali navrhnúť reformu typového schváľovania, ako by to podľa vás malo vyzerať? Na jednej strane tu máme návrh správy, kde sa hovorí, že potrebujeme viac Európy, viac centralizácie v tejto oblasti, možno Európsku agentúru s kompetenciami v typovom schváľovaní, ktorá by vlastne aj obmedzila právomoci členských štátov v tomto, ale na druhej strane malo by sa schváľovať tam, na mieste, kde sa produkujú automobily. Čo si myslíte vy? Čo by ste vy poradili v tejto otázke inštitúciám? OK, teraz uh, rozumiem. Slovensko dnes funguje v tom systéme, ako je nastavené v rámci, v rámci Európskej únie. My nemáme možnosť prikazovať, kde sa má jednotlivé auto kontrolovať, respektíve testovať. A je to úloha producenta, aby si zabezpečil všetky náležitosti súvisiace s bezpečnosťou, lebo emisie sú len jedna časť e, z toho. Náš osobný názor, keď chcete počuť, alebo môj ako človek, ktorý zastupuje Slovensko, samozrejme budeme radi, a ak bude posilnená pozícia e, Európy z hľadiska nejakého, nejaké, nejakého výkonu kontroly a nejakého auditu nad týmito testami. A samozrejme v prípade, a, ak bude možnosť, že by, že by každá krajina mala priamo testovať si svoje auta e, alebo že mali by byť auta testované v tej krajine, kde sú vyrábané, tak tiež, tak tiež by sme sa tomu nebránili. Na druhej strane ale treba brať do úvahy to, že máme jednotný európsky trh, máme voľný pohyb tovaru a služieb z tohto pohľadu princíp, kde sa niečo vyrobí, aby sa aj kontrolovalo, je zase v príkrom rozpore s tým, keď sa bavíme o tom, že Európa je jednotný trh a je jedno, kde v ktorej krajine sa niečo vyrobí, je to akceptovateľné pre, pre, celú, pre celú Európu. Čiže z tohto dôvodu o, platí vzájomné uznávanie toho typového schvalovania. Osobne, teda keď to zhrniem, poviem, preukázalo sa, keďže systém zlyhal z minulosti, že nebol dobrý. Preto, ako som uviedol na začiatku, my oceňujeme i vašu prácu, ktorá vlastne slúži k tomu, že sa zrýchluje celková zmena súvisiaca s testovaním aut. Je viac ako jasné po všetkých tých diskusiách, že je potrebné dať nejaký centralizujúci prvok do toho, ktorý by kontroloval na výkon tohto schvaľovania a mal by byť, nazvime to, nejaký auditor týchto procesov čo by práve mohol byť samotný Brusel. Dobre viete, že aj tie diskusie, ktoré boli v Bruseli o tom, že by to bola jedna jediná jednotka, sa ukazuje ako pomerne ťažké a samotná, samot, samotná potrebovalo by to aj tak nejaký svoj čas. Čiže ja vám to poviem v príklade, ako my sme sa s tým vyspredali a my sme malá krajina, čiže ťažko my môžeme byť benchmark pre celú Európsku úniu ale my sme mali veľmi obdobné problémy s technickými kontrolami a emisnými kontrolami aut, ktoré fungujú u nás na Slovensku. Preto sme zmenili zákon, kde je takmer nulová tolerancia proti tomu, keď niekto poruší svoje povinnosti, zákonné povinnosti, keď kontroluje auto, ktoré už dlhodobejšie funguje na cestách znamená to okamžité odnatie licencie a nemožnosť fungovať ďalej v tomto podnikateľskom prostredí. Proste nechceme, aby niekto poskytoval služby a obchádzal zákon, aby bol chrumkavejší pred svojimi zákazníkmi, aby radšej niekto chodil si kontrolovať auto k susedovi, lebo ten je benevolentnejší ako k tomu, kto si robí svoju, svoju prácu poriadne. Myslím si, že rovnaký princíp by mal fungovať, alebo obdobný princíp by mal fungovať aj z hľadiska schvaľovania typov o, vozidiel a mala by byť tá zodpovednosť nielen na výrobcovi toho auta, ale aj samotnom tom, kto to schvaľuje. A ten, kto schvaľuje toto auto a nebol by schopný ho to robiť poriadne, takisto by mal byť postihovaný. Proste objektívna zodpovednosť na každom leveli tohto schvaľovacieho procesu. Okay, Ďakujem to vysvetľuje aj vašu odpoveď na otázku 1, kde ste varovali pred novou byrokraciou, ale v zásade, ak procesy majú byť efektívnejšie, tak ste za silnejšiu európsku organizáciu trhového dohľadu v zmysle aj možno Európskej agentúry. Uvidíme vo výbore IMCO, či naozaj dôjde k vytvoreniu agentúry. No a posledná otázka, ktorá vyplýva z vášho úvodu. Vy ste kriticky hodnotili budúcnosť spaľovacieho motora. E, sú tu ťažkosti s benzínovými aj dieselovými motorami, ako ste spomínali. A potom sa vždy s veľkou ľahkosťou hovorí o budúcnosti elektromobility. Ja to ale vidím e, naozaj s veľkým otáznikom, pretože elektromobilita je udržateľná len vtedy, keď aj elektrina bude produkovaná obnoviteľným spôsobom. Takže elektrické automobily, ktoré budú čerpať energiu z uholných elektrární, mm, to nie je udržateľné. Ako vidíte e, tú e, budúcnosť, je to v elektromobilite, alebo vidíte to trošku diferencovanejšie? E, myslíte si, že by sa mali optimalizovať aj benzínové a dízlové motory, čiže mali by sme mať taký vyvážený dvojkoľajový prístup? Určite dvojkoľajový prístup z jednoduchého dôvodu, lebo ako ste správne uviedli, my musíme riešiť tú situáciu aj v súčasnosti. Nebolo by totiž správne riešenie, kebyže povieme, že síce máme problémy so súčasnými motormi, ale budúcnosť je v alternatívnych motoroch a neriešili by sme situáciu, ktorá dnes na trhu je. Neriešili by sme situáciu, že je stále viac a viac aut, ktoré jednoducho negatívnym spôsobom ovplyvňujú životné prostredie na druhej strane je to ale náš každodenný dopravný prostriedok, častokrát aj pracovný nástroj. Preto určite dvojkolajnosť. Hmm. Je veľmi dôležité, tak ako sa my snažíme zvýhodňovať, uh, môžeme povedať ďalší príklad. My okrem toho, že zvýhodňujeme na Slovensku kamionistov, ktorí jazdia s modernými kamionmi, ktoré majú lepšie, lepšie normy z hľadiska ochrany životného prostredia, takisto to robíme aj pri samotnej registrácii aut autá s nižšou kubatúrou, ktoré tým pádom produkujú podstatne menej negatívnych splodín pre životné prostredie, majú ďaleko lacnejšie poplatky ako tie, ktoré majú vyššie kubatúry. Snažíme sa teda vytvárať aj rámce na to, aby sme ovplyvňovali správanie sa e, motoristov a aby preferovali autá, ktoré sú ekologickejšie. Ďalšia téma možno, ktorá je a ktorá skutočne by bola hodná aj e, to, aby sa to rozprávalo na centrálnej úrovni. Hovoriť o tom, Poviem vám taký príklad, keď sme o tom diskutovali u nás doma. Zoberte si príklad Formuly 1, ktorá kedysi v minulosti používala akékoľvek motory, mohli ich použiť na jeden, na jeden pretek a keď bol motor vybavený, tak si dali len ďalší. Dnes na to, samozrejme, tam to súviselo s tým, aby bolo, táto súťaž aby bola atraktívnejšia. Tak stále robili väčšie a väčšie obmedzenia z hľadiska technologických postupov, aby jednoducho tie spoločnosti, ktoré nemali takú možnosť investovať do toho, aby si boli rovné, aby to bolo viac o súťaži motoristov, respektíve šoferov, než e, samotných technológií. Možno by stalo za to povedať si, do akej miery zaviesť limity, aký maximálny objem motorov môže byť používaný v každodennej prevádzke. Alebo v rámci e, centier miest, že zakažete vstup do centra miestam, ktoré majú vysokú kubatúru môžeme striedať e, ešpezetky s párnym a nepárnym číslom, ale možno, že tých nástrojov, ako obmedzovať používanie vysokokubatorových aut je, je viac. Súhlasím s vami, že budúcnosť automobilového priemyslu, alebo určite si myslím, že budúcnosť automobilového priemyslu je v alternatívnych pohonoch a nie sú to benzíny a dízle. Ale ideme preto dvojkolania, aby sme hľadali možnosti, ako obmedziť v čo najväčšej miere produkovanie zbytočných splodín, čo sa týka životného prostredia ale odpoveď na tú vašu druhú časť tej otázky. Je, sú to elektrické autá a verím, že postup moderných technológií bude znamenať aj to, že sa nebude produkovať elektrika z uholných baní. A určite to môžu byť aj iné alternátne pohyby, e, typy e, motorov, a to znamená vodíkové. Tých, tých možností je dnes e, viac ale verím, že z pohľadu budúcnosti výroba elektrickej energie, tak ako aj auta, prejde výraznou zmenou do budúcna s nástupom nových moderných technológií. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pani Kristín Vodán. Ďakujem, pán štátny tajomník, že ste prišli do výboru EMIS. Je pravda, že by bolo pravdepodobne vodnejšie a lepšie, keby sme si vás mohli e, vypočuť predtým, pred dokončením správy, hlavne tej faktickej časti, kde všetky tie prvky, e, ktoré sa dnes dozvieme a informácie nebudú začlenené v správe, ale ocenila som fakt, že ste povedali, že je potrebné mať európsku odpoveď na túto situáciu a že to má byť globálna odpoveď a rovnako systémová. A to zdieľame tento názor s vami. A tu by som ale rada vedela, čo si myslíte, a aby sme mali systémovú odpoveď, aby sme mali kontrolu a rešpektovanie európskej normatívy e, na celej úrovni. Čo si myslíte o možnosti nezávislej európskej agentúry, ktorá by, by bola dohľadovaná v prípade, že by národné schvaľovacie orgány, ktoré schvaľujú typovo vozidla, mm, ako by sa tieto k tomu vyjadrili. Myslíte si, že by to bola možnosť, je to jeden z našich návrhov a mať takúto európsku agentúru, a my dúfame, e, že tento názor bude aj v sprave. Ja by som rada poslala, po, poznala váš názor ako štátneho tajomníka, ale rovnako aj pohľad a názor človeka, ktorý predsedal 6 mesiacov v Rade. Ďakujeme pekne. Stručne, stručná odpoveď na vašu otázku. Áno, myslíme si, že Európska komisia alebo Brusel by mal mať väčšie kompetencie, ako je tomu v súčasnosti Áno, myslíme si, e, že agentúra by mohla byť vhodným nástrojom na to, ale treba ešte stále rokovať o tom, aké by mali byť kompetencie a ako by to malo fungovať v, v realite. Môžeme to volať aj spoločné výskumné centrum. My skôr vidíme úlohu takejto agentúry, ako som už uvedol, skôr v takom pohľade nejakého auditora, ktorý by kontroloval jednotlivé strediska ktoré v súčasnosti testujú tieto autá, či správajú sa dostatočne štandardnými postupmi, či dodržiavajú všetky pravidlá a či autá, ktoré vychádzajú kontrolované z týchto liniek, skutočne splňajú všetky aj náročné kritériá, ktoré tomu v súčasnosti dnes prikladáme. Merci. Alors, euh, cette euh, instance... Ďakujem. Euh, tento spoločný názor, áno, že by sa mohlo auditovať na tejto úrovni. Áno, je to vo faktickej časti v našej správe, že doteraz Európska komisia nikdy nemala mandát, aby mohla kontrolovať eh, možnosti schvaľovania, typového schvaľovania. Takže áno, to sú body, ktoré budeme môcť korigovať. A druhá otázka na odpoveď na otázku číslo 5. Aj v úvode ste to povedali, pokiaľ ide o vaši inšpektori, ktorí robili vyšetrovania u výrobcov vozidiel. Mohli by ste nám povedať niečo viacej o výsledkoch týchto vyšetrovaní a či ste požiadali e, týchto inšpektorov, aby hľadali e, tie vypínacie zariadenia u vozidela, aké opatrenia ste prijali, keď ste dostali výsledky, pretože ste hovorili predovšetkým o výrobcovi Volkswagen, ktorý vyrába na Slovensku. Aby som to uvedol e, na pravú mieru, ako som povedal, žiadne z aut, ktoré boli vyprodukované na Slovensku, ani jedno z nich nebolo schvalované na Slovensku. Čiže tohto pohľadu všetky naše diskusie, ktoré sme viedli s, e, s jednotlivými značkami, hovorili sme skôr o tom, že sme sa proaktívne pýtali, aký je ich pohľad a chceli sme mať priamo od zdroja informáciu, aby nás informovali o tom, ako sa oni k tomu stávajú. Takisto pre nás bolo veľmi dôležité v komunikácii s týmito spoločnosťami vedieť, akým spôsobom môžeme odstrániť uh, software, ktorý tam inštalovali a ktorý nebol úplne úplne správny. Z tohto pohľadu, eh, ako som hovoril, sa to týka asi 46 tisíc eh, vozidiel, ktoré sú u nás na Slovensku. Týkalo sa to značiek Volkswagen, Audi, Seat a, a Škoda. Eh, v prevažnej miere už pristupujeme práve na základe týchto konzultácií k výmene softveru. Posledný bol dodaný niekde v polovičke decembra roku 2016, minulého roku a preto očakávame, že v priebehu tohto roka postupne príde aj k, k výmene týchto softverov. Sledujeme to na veľmi prísnej báze na to, aby sme mali aktuálne informácie. Ale všetky tie ďalšie kroky, ktoré by súviseli so samotným testovaním týchto aut, znamenalo by to zmenu systému a opakovanie my vždy ako Slovensko budeme veľmi proaktívne v tomto súčinní na to, aby sa toto zmenilo, lebo ako som povedal, nechceme byť súčasťou, alebo nechceme, nechceme, nechceme aby sme, niekto by nás mohol spájať do jedného vreca s nekalými praktikami niektorých e, výrobcov, ak sa tak preukáže, skutočne tak bolo. A chceme produkovať autá, ktoré splňajú tie parametre, ktoré sa uvádzajú aj v, v katalógových listoch. Slovensko vždy sa bude snažiť o to, aby sme produkovali kvalitné autá pre celú Európsku úniu aby splňali všetky náročné kritériá nielen z hľadiska emisií, ale aj z pasívnej, z pasívnej bezpečnosti. Takisto, na, aby splňali štandardy, ktoré sa očakajú v rámci Európskej únii. Merci, madame Vaudalon. Dan is uh, opnieuw meneer aan de beurt. Ďakujem a teraz pán nech sa Mr. Chairman, Ďakujem vám pekne. Ak by som sa vrátil k, e, k slovám pána Stromčeka v prvom kole e, otázok, že momentálne hovoríme o technickom probléme a nie politickom. A ja si myslím, že to nie je dobrý záver. Sú tu pomerne silné závery v našom návrhu správe, kde hovoríme, že práve kvôli politickým rozhodnutiam sme vytvorili problém, ktorý sa rozvinul do Dieselgate. Opätovne by som sa teda rád spýtal tú otázku. Toto je veľký politický problém. Videli sme, že európsky systém nefunguje dobre. Vidíme, že členské krajiny neaplikujú európske pravidlá správnym spôsobom, že určití politici prijali e, na národnej úrovni politické rozhodnutia, takisto na európskej úrovni s cieľom e, frustrovať ten systém, ktorý sme vytvorili na úkor 500 miliónov európskych občanov, ktorí nemajú také čisté ovzdušie, aké by malo byť. Takže opätovne sa e, pýtam, prečo rada ako inštitúcia neurobila nič s politickou krízou, ktorá je za Dieselgate. A to je niečo, čo je úplne iné než e, bežné postupy, ktoré prebiehali k RDE, schvaľovaniu a tak ďalej, k homologizácii. To je niečo iné. Pretože to nie je normálne postup, ktorým Európska rada ako inštitúcia rieši politické krízy. Môžete mi prosím vás ešte raz vysvetliť, prečo rada ako inštitúcia, ako jediná európska inštitúcia e, neurobila vôbec nič, rozhodla sa urobiť nič. Ja osobne si nemyslím, že by neurobila vôbec nič. A skúsim opätovne len zopakovať uh, náš postoj, ako my vidíme túto situáciu. Je, ja súhlasím s vami, že je to politický problém, lebo samozrejme dotklo sa to príliš veľa užívateľov, príliš veľa motoristov a každého obyvateľa Európskej únie, keď sa bavíme o splodinách. Čiže prirodzene tým, že táto téma je senzitívna, je politickým problémom. A ja som nikdy nepovedal, že nie je. Ale vznikol kvôli technickým normám a technickým špecifikáciám, ktoré sa ukázali ako nedostatočné a kde sli systém ako taký, ale stále technický systém zlyhal. A postoj teda bol v prvom rade vyriešiť otvorené otázky, ktoré sa týkajú technického nastavenia a následne, aj to som hovoril v našom alebo v mojom úvodnom slove, že nám potom ostali ešte otvorené politické veci, o ktorých treba spolu diskutovať. Hovoríme o tom na agentúra, centrálna agentúra, áno, nie. Budeme to nejakým spôsobom kontrolovať? Budeme brať právomoci niektorým štátom o tom, aby aby sme im menili pravidlá a tým pádom oklišťovali ich právomoci? Lebo treba si to povedať nahlas, tak ako to je. My hovoríme, že ako Slovensko máme problém s akoukoľvek zmenou, ktorá prispieje k tomu, že bude lepšie systémové riešenie a že podobná situácia sa nebude opakovať. Nielen v automobilovom priemysle, ale v kopec iných. Zoberte si, ako postupne sa mení celá štruktúra hospodárstva v Európskej únii, ale preto sme iní ako iní. Sme lepší, lebo sme vždy z dobova sme progresívnejší Zoberte si, kto riešil pred dvadsiatimi tridsiatimi rokmi ekologické otázky. Nie sú pre nás štandardom. V iných krajinách alebo na iných kontinentoch to ešte vôbec nie je témou. Zoberte si alebo pohľad na samotnú Európsku úniu. E, ďalší veľmi pozitívny príklad, ktorý sa ukázal, a to je roaming v rámci komunikácií pred desiatimi rokmi ste išli do inej krajiny, tak každý preratával roamingové poplatky, lebo nebolo to tak úplne jednoduché, keď ste išli na dovolenku, aj v rámci Európskej únie. A dnes, vďaka veľmi pozitívnemu pôsobeniu Bruselu, funguje veľmi iným spôsobom systémové riešenie, ktoré je podstatne lacnejšie a je veľmi ústretové voči zákazníkom. Ja na takých príkladov, kde sa pozitívnym spôsobom Brusel kde Brusel pomohol tomu, aby Európa fungovala lepšie, je ich podstatne viac. A verím, že toto je jedna z tých istých, istých príležitostí. Táto situácia opak, opätovne netrvá dva roky, netrvá ani tri roky, trvá to už niekoľko rokov, kedy sme všetci, opakovane už som povedal ten príklad, pozreli ste si niečo v katalógu a nesedilo vám to s reálnou spotrebou. Nikdy sa nikto k tomu nevrátil. Dnes poďme teda prosím tomu, nemáme časostroj, nevieme sa vrátiť v čase. Máme možnosť dnes najprv nastaviť technické pravidlá, na základe toho otvoriť politickú diskusiu, tá, ktorá ostala ako posledná otvorená, a potom môžeme, sa, môžeme to celé uzavrieť. Ja si myslím, že by nebolo správne sa najprv vyjadrovať politicky, ako sa k tomu postaviť a čo s tým spraviť, ale podstatne lepšie je najprv si to technicky nastaviť, povedať si, čo je dôležité zmeniť v tomto systéme a neskôr na základe toho, keď vieme vlastne, že čo máme riešiť, tak sa máme, ako to vyriešime a na to je potrebná politická dohoda všetkých zúčastnených. Eh, Ďakujem, pani Kon... Konečná. Pani Konečná. Ďakujem. Dovolte mi, aby som poďakovala pánovi štátnemu tajomníkovi, že si urobil čas a prišiel medzi nás a dal nám vysvetlenia k pozícii Slovenska Ja ako e, český europoslanec e, to chápem, aký dôležitý je automobilový priemysel pre štát, pretože my Česi máme veľmi podobné krivky toho, koľko percent HDP a zamestnanosti tvorí automobilový priemysel a aký je tento sektor citlivý pre naše hospodárstvo. Často ste hovorili o tom, ako ďalej a čo by sa malo ďalej, ale mňa by skôr zaujímalo, čo urobiť s tým, čo sa stalo v tom, že spotrebitelia boli klamaní a je jasné, že európsky spotrebiteľ na to doplatí oveľa viacej než spotrebitelia v iných štátoch, ako napríklad USA, Južná Korea či iní, kde trestné konania prebiehajú a sa robí odškodňovanie eh, spotrebiteľov a náš spotrebiteľ teda 100 tisíce Európanov, ktorí si tie autá v dobrej, vieri, v dobrej viere kupovali s tým, že sú správne deklarované, tak teraz nemajú vlastne šancu sa brániť. Takže kde vy tú cestu späť vidíte, pretože my to budeme musieť zažiť a my to budeme musieť našim európskym spotrebiteľom povedať nielen to, ako im ochrániť do budúcnosti, to e, s vami súhlasím, na to je potrebná diskusia, ale čo urobiť s tými, ktorí boli klamaní a kúpili si vozidla a hovoríte z dôvodu nižšej spotreby a tak ďalej. Ja nehovorím, že to tak nebolo, ale môžeme tu tiež hovoriť, že niektoré si ich kúpili určite preto, že chceli znižovať emisie a boli klamaní a teraz nemajú nárok. Tak v prvom rade prebiehajú, pokiaľ prebiehajú súdne procesy eh, pardon, v niektorých prípadoch ktoré vždy majú možnosť sa spotrebitelia obrátiť na súd. Na druhej strane, prosím, z, môjho, z nášho pohľadu, keď sa na to pozrieme, je ďaleko dôležitejšie nastaviť pravidlá do budúcnosti. My sa nevieme vrátiť v čase, ja už som to dnes povedal. My môžeme prehodnocovať, čo sme všetko mohli spraviť za posledné roky. Ja sa vás môžem rovnako pýtať, čo sme teda za tie ostatné roky v tejto zážitosti urobili. Čo neznamená, že ospravedlňuje niekoho, že zneužíva proste benevolentnosť tohto prístupu. A je vždy dôležitejšie si z toho zobrať ponaučenie a zabraniť tomu do budúcna. Ehm, keď sa pozrete na nálady motoristov, ako sa rozhodujú pre kúpu svojho auta, Dieselgate alebo akákoľvek týmto spôsobom komunikovaná kauza neovplyvnila, neovplyvnila správanie sa koncového zákazníka, to znamená toho motoristu. Zákazníka z hľadiska nákupu aut majú prevádzkové náklady, pasívna bezpečnosť. Tie prieskumy, čo zaujíma najviac tých, ktorí si kupujú auta, sú jasné a ešte sa líšia podľa toho, o aký segment toho auta ide. Čiže neviete nájsť generalizujúco jednoducho jednoduchý prístup k tomu, ako sa s tým vysporiadať. Je pravdou, že je rozdiel medzi tým, akým spôsobom sa s tým vysporiada Amerika, akým spôsobom sa s tým vysporiadáva Európska únia. Ale ja si myslím, že je dôležité, ako sa s tým vysporiadame my v Európskej únii. Ja vždy hovorím, že starajme sa o svoju vlastnú záhradu a susedovi nech sa darí, ale to neznamená, že ja sa budem benchmarkovať e, so, svojimi, so svojím okolím, ktoré nie je priamo súčasťou toho, o čo sa my máme starať. Preto pre mňa je ďaleko dôležitejšie, aby tí, ktorí dnes v Európskej únii žijú, aby žili, čo, keď sa bavíme o emisiách, čo najčistejšom prostredí, čo týka životného prostredia, aby si kupovali kvalitné autá, aby bolo pravdou to, čo čítajú v katalógu, že bude odzrkadovať realitu. A keď všetko tie chyby, čo sa stali prispejú k tomu, že, sa, že, že si z toho zoberieme ponaučenia a nastavíme nové pravidlá, tak podľa mňa už aj to je dostatočné na to, aby sme si povedali, že, že táto kauza stála za to. Akýmkoľvek spôsobom iným je to vlastne len riešenie individuálnych sporov jednotlivých kupujúcich. A, a vždy, keď si aj pozrite presne tú smernicu, a ja nie som legislatívny odborník, tam nájdete znenie, že boli spomínané tieto zariadenia aj v samotnej smernici a neboli odtiaľ nikdy vyhodené. Můžu jenom ještě krátký doplňující dotaz, e, když mluvíte o tom, jak se ponaučíme. Vy jste mluvil o tom, jak jste... Ešte jedna otázka. Keď ste hovorili o tom, ako ste to riešili na rade, čo nové budeme príjmať, či je potrebné politické rozhodnutie. Chceme novú európsku agentúru, ktorá bude auditorovať, kontrolovať, dozorovať a hovorili ste o tom, ako sa ponaučiť respektíve aké procesy nastaviť v komisii, aby sa nezopakovalo to, čo bolo. Je jasné, že komisia už niekoľko rokov dozadu vedela, že dochádza k používaniu vypínacích zariadení, bola z rôznych agentúr o tom informovaná a neprijala žiadne riešenia do chvíle, a keď sa do toho s odpustením pustili novinári a stala sa toho politická kauza. Hovorili ste aj v rade o tom, ako lepšie, transparentnejšie nastaviť procesy v komisii. Ak sa nehnevate, je to skôr otázka na komisiu ako na mňa. A, a robiť účet bez hostinského asi by nebolo, nebolo korektné. Určite ale minimálne je to, môžeme môj pohľad na vec, keď sa na to pozrite. Určite si myslím, že ďalší ten z tých pozitívnych externalit v tomto prípade je to, že každý zistujeme, že tá tolerancia na nereagovanie na nejaké podnety, a je to úplne jedno, či je to komisia, či je to členský, kraj, e, členský štát, či je to parlament alebo exekutívny orgán, a tá tolerancia je stále nižšia a nižšia. Dnes sa napríklad u nás, keď hovorím teraz za Slovensko, sa nemôže stať, že vám príde nejaký podnet aby ste ho prešli mačaním alebo by ste sa ním nezaoberali. Proste doba je dnes podstatne rýchlejšia. Nástup elektronických e, médií, sociálnych sietí jednoducho dynamizuje celkovú tú komunikáciu. Dokáže vám aj malinkú vec, ktorá vám sa zdá byť nepodstatná, nafúknuť na pomerne veľkú tému, čo niekedy je negatívne, a naopak to ale znamená, že sa stávame senzitívnejší na všetky, na všetky podnety. Preto si myslím, že aj do budúcna pre komisiu to bude jedno z tých ponaučení, kedy budú určite pristupovať tomu detálne a prispieje aj samotná Európska komisia k tomu, že si bude vyhodnocovať svoje procesy detálnejšie. Ja si nemyslím, že niekto by zanedbal svoje povinnosti. Otázkou skôr ostáva, do akej miery nastaviť správne to zrkadlo, kedy sa venovať každému jednému podnetu a každý jeden podnet aj e, dokonale prešetriť. Lebo nie je možné robiť všetko. Čiže ale ešte raz, je to hlavne smerom k Európskej komisii. Ja celý ten čas, čo tu budem sedieť, sa budem skôr snažiť pozerať do budúcna ako do minulosti, lebo myslím si, že to nás uh, posúva dopredu. Thank you very much. Uh, Ďakujem. Uh, deze eerste ronde afsluiten. Kolo otázok uzavrie pán Eichhout. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vaše úvodné slova i odpovede. A to, čo tu možno vnímať e, v tejto miestnosti, že každý tvrdí, že je to veľký škandál, sme podráždení, je to bolestivé pre Európu, že sa to deje. Súčasne, keď sa pozrieme na procesy rozhodovania i dokonca po vypuknutí škandálu, Nevidí, nevnímame nejakú naliehavú snahu zmeniť ten škanál. Vy hovoríte, že to nie je pravda, že prebiehajú diskusie, ale spomeniem zo pár stanovisk, ktoré prijíma ešte na, naďalej Slovensko po e, Dieselgate. Napríklad, pri, keď diskutujeme o testoch, e, druhý balíček o konformite RDE, e, vy žiadate v porovnaní s komisiou 5-ročný odklad pre implementáciu keď sa pozrieme na ten návrh, ktorý vidíme. Takže vy ste žiadali odročenie eh, o 5 rokov v implementácii testov RDE. To je veľmi rozhodujúce. Každý hovorí, aké sú len rozhodujúce, ale vy napriek tomu žiadate 5 eh, rokov. Naozaj veľmi ťažko eh, toto si dokážem spojiť s tým, že tomu pripisujete veľký význam. A po druhé, pokiaľ ide o tú konformitu, Slovensko neustále tvrdí, že ako náhle sa budú používať te- testy RDE pre konformitu, nemalo by tu už byť možnosť e, pre e, zákonodárcov neskôr alebo tretich aktérov e, testovať ešte raz, ďalší raz z RDE, či tento faktor konformity je platný. Vy ste neustále boli proti tejto opcii. A pre mňa je to veľmi zvláštne z pohľadu toho, že sme videli, že to doteraz bolo málo kontrol. Prečo Slovensko tieto dva postoje zaujíma? Začnem, e, začnem od konca. Nemám informáciu o tom, že by sme nechceli, že by sme odmietali opciu na opätovnú kontrolu. E, vždy sme hovorili e, o tom, že treba pripraviť systémové riešenia. Prechádzam k vašej prvej časti otázky alebo k vašej prvej otázky kde je pravdou, že my sme sa zdržali aj pri tom hlasovaní, lebo sme chceli, aby boli jednotné pravidlá na všetky typy kontrol. Vždy sme aj... Vidíme to v dvoch rovinách. Prvá je, keď vyvíjate nejaké auto, keď sa bavíme konkrétne z hľadiska automobilového priemyslu, tak jeho, jeho vývoj a tým, kým začne sa používať a predávať na cestách, je pomerne dlhé obdobie, kedy si musí prejsť svojim testovaním jednak vo výrobe, jednak schvalovacím procesom. Nie je to krátky proces. Proste nie sú to informačné technológie, kde poviete, že vymeníte nejaký integrovaný, integrovanú dosku a dokážete sa prispôsobiť novinkám. Znamená to nejaké technologické postupy, nejaký vývoj, väčšinou z hľadiska motorov a celkovej organizácie e, výroby tohto automobilu tam my sme vždy len hovorili o tom, že stanovujeme si také rámce, ktoré sú aj možné reálne ich dosiahnuť z hľadiska výroby. Kebyže ideme opätovne, nemusia tu byť informačné technológie, môžu tu byť napríklad bicykle, kde poviete, že vymeníte počet ozubených koliesok, tak viete toto zrealizovať vo výrobe pomerne rýchlo. Tu pri automobilovom priemysle výroba a jeho schvalovanie zaberá nejaký čas. Báme sa o tom, prosím, kedy, je, a, kedy teda a aká tá doba je správna. Ale nemôžem súhlasiť s tým, čo hovoríte vy, že by sme boli proti reálnemu testovaniu prevádzky. Hovoríme, aby na to boli jasné pravidlá, aby boli jasné podmienky, aby platili pre každého a zároveň, aby sa dali aj realizovať v samotnej praxi. My sme to... Toľko prosím na vaše otázky. On the first point on k tomu prvému bodu, pokiaľ ide o tú konformitu, mohli by ste sa pozrieť e, e, na to, čo povedalo Slovensko ako svoju pozíciu. A tá druhá, e, druhý bod, ten 5-ročný odklad. Chcem spomenúť, že momentálne v Spojených štátoch rovnaké sú tu lepšie, sú lepšie technológie, ktoré sú na trhu, takže výrobcovia Eh, už eh, by to vedeli robiť, ale nerobia to, pretože kontroly v Európe nie sú také prísne. A tým sa dostávame k ďalšiemu eh, postoju Slovenska. Doteraz, pokiaľ ide o konformite slu- služieb servisnej, Slovensko hovorí, by sa malo robiť len v testovať, len v laboratóriu a nie v RDE. Prečo je tu takáto pozícia zo Slovenska? No, skúsim najprv eh, zareagovať na tú kontrolu, ktorú ste porovnali s eh, Amerikou. A tu je tá príležitosť, ktorú, kde ja vidím pre, pre Brusel. Ja byť výrobcom aut, tak takisto robím len toľko, koľko musím. Jednoducho, mojou úlohou ako podnikateľa je predsa dosahovať čo najlepšie ekonomické výsledky. Tak ako telekomunikační operátori účtovali dokedy mohli svoje roamingové poplatky, pokiaľ Brusel nezasiahol, tak si myslím, že je úplne prirodzené fungovanie akéhokoľvek podnikateľského subjektu, že funguje v rámci pravidiel, aby dosahoval čo najlepší ekonomický výsledok. Čiže tu verím, že práve preto je, je tá príležitosť, o ktorej sme hovorili, vytvoriť centralizovanú kontrolu a zlepšiť možnosti aj tohto testovania. A e, druhá časť Vždy sme hovorili, hovoril som to v úvodnom slove, máme takúto pozíciu dlhodobo, pre nás reálne testovanie je jedinou tou správnou odpoveďou a nikdy sme neboli proti tomu. Vždy sme len hovorili, tak ako som hovoril na vašu predchádzajúcu otázku, že sme chceli, aby boli jednotné termíny na všetky typy kontrol v reálnom, v reálnom čase a tak, aby bola aj možnosť potom nastaviť systémové, systémové riešenie kontroly a samotné, aj samotnej aplikácie potom pre výrobcov. A kľudne si môžeme aj po tomto výbore, to by ma veľmi zaujímalo, že kde odznelo e, zo strany Slovenskej republiky takéto vyjadrenia, alebo tu som sa v rýchlosti opýtal kolegov, ktorí sú každý, na každom jednom sedení a nemajú túto informáciu. Čiže po skončení prosím, môžeme si to prejsť podstatne detálnejšie a mňa samotného by veľmi zaujímalo, že kto by niečo také povedal. Ďakujem pekne. dat is een mogelijkheid. Dank u wel. We gaan naar de tweede ronde met... Ďakujem pekne. A teraz eh, máme 3 minúty na eh, človeka a pán Van de Kamp. Nech sa páči. Áno. A ja ďakujem pánovi štátnemu tajomníkovi za to, že je tu dnes medzi nami a aj za odpovede, ktoré boli dostatočne jasné. V úvodnom slove ste urobili zaujímavú poznámku, pokiaľ ide o typy vozidel, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. A povedali ste nám, že typové schvaľovanie sa robí v iných krajinách, ale ako vidíte, zdá sa vám priateľné, alebo by ste boli radšej, vy ako slovenská vláda, by ste radšej sa vyjadrili a uh, radšej by ste vy schvalovali, aby ste povedali áno. E, my ich vyrábame a schvaľujú sa inde a to mi príde trošku e, zvláštne. A to je teda moja prvá otázka, čo si o to myslíte. A poviem to generálne, tak ako som hovoril, sme súčasťou Európskej únie platí, a sme veľmi radi, že platí princíp tovar, e, slobodného pohybu tovarov a služieb. My samozrejme ako štát, ktorý sa vždy snaží mať e, aj pridanú hodnotu, čiže výskumné centrá, testovacie centrá sú vždy veľmi atraktívne pre ktorúkoľvek krajinu, keď sa nachádzajú na ich území, tak e, by sme boli veľmi radi, pokiaľ by bola ďalšia takáto príležitosť pre Slovensko, ako rozvíjať svoj priemysel. Na druhej strane, pokiaľ tie autá budú schválené kdekoľvek v rámci Európskej únie, my s tým máme absolútne žiaden problém, v prípade samozrejme, že budú zabezpečené spravodlivé a, a, a bezproblémové testovanie týchto aut, aby Slovensko nebolo spájane s tým, že vyrábame autá, ktoré nie sú v súlade s normami, alebo vyrábajú sa autá, ktoré nie sú v súlade s ochranou životného prostredia. Takže ak by sa implementovala aby sa implementovalo to pravidlo, lebo takto odznelo predtým, že v prípade, ak by sa zmenilo to, že aj autá, ktoré sa vyrábajú v príslušnej krajine, aby aj boli testované, tak my sme tedy povedali, samozrejme, nemáme s tým žiaden problém a robili by sme to. Platí aj to B, pokiaľ bude testované kdekoľvek v rámci Európskej únii, takisto s tým nemáme žiaden problém. Pre nás je ďaleko dôležitejšie vytvoriť taký systém v spolupráci s Bruselom, aby k takýmto situáciám nedochádzalo, a je nám, nechcem povedať, že úplne jedno, kde v rámci Európskej únie sa tie budú schvalovať, ale pre nás tá priorita je ďaleko dôležitejšia v tom, aby to schvalovanie bolo v poriadku, aby nevytváralo diskusie a otázky, ako dnes musíme riešiť. Eh, ďakujem. Pán Van de Kamp, ďakujem. A druhá otázka sa týka agentúry eh, v Európskom parlamente sa o tom veľa hovorí a uvažujú sa, aké sú za a proti, aké sú aj lepšie možnosti. Vy ako predstaviteľ slovenskej vlády ste povedali, že áno, že by ste boli za túto možnosť Európskej agentúry. Mohli by ste možno prehlbiť tieto dôvody, presnejšie opísať a z akého dôvodu. A potom druhá otázka, ktorá úzko súvisí s touto, a síce, ak aká je diskusia v, v, v rade práve v tejto téme. Ako vy ju hodnotíte? Spojím obidve otázky do jednej, lebo myslím si, že všetci sa asi zhodneme na tom, že treba zmeniť e, systém a treba zabezpečiť, ako som už spomínal viackrát, aby sa táto situácia nezopakovala. E, fungovanie agentúry. No, je to politická, prosím, diskusia, ktorá bude na jednotlivých členských štátoch baviť sa o tom, ako, to sa, ako sa budeme dotýkať kompetencií jednotlivých krajín, čo sa týka schvalovacieho procesu. Preto si myslím, že z nášho pohľadu je veľmi vhodné, ak by fungovala táto agentúra ako nejaký supervízor všetkých činností, ktoré sa týkajú schvalovacích procesov aj v jednotlivých členských krajinách. Z nášho pohľadu nie je dôležité brať kompetencie krajinám, a vytvárať jednotnú alebo jednu jedinú centrálnu jednotku, ktorá by kontrolovala schvalovať alebo schvalovala by všetky auta. Náš pohľad skôr je v tom, že nemusíme robiť veľkú revolúciu, ale je dôležité zlepšenie toho systému. Čiže aby tí, ktorí dnes schvalujú tie auta, aby vedeli, alebo schvalujú jednotlivé typy aut, aby vedeli, že je nad nimi nezávislý orgán, ktorý ich vie kontrolovať. A ďaleko dôležitejšie je potom aj hlavne sankcionovať v prípade nedodržania fungovania systému alebo pravidiel, ktoré sú, ktoré sú dohodnuté. Rada ako taká, viete, že e, vždy je, vždy je skôr preto je dôležité, aby sme si povedali po, po tejto politickej stránke, aká je, aká je tá vôľa to meniť a, a je to čisto e, politická otázka. Ak dovolíte, ja ostanem v tej, v tej odbornej rovine, kde je ďaleko dôležitejšie, aby agentúra mala dostatočné právomoci a kompetencie a poviem to druhýkrát a hlavne, aby mala možnosť aj sankcionovať tých, ktorí nedržiavajú tieto pravidlá. Lebo mať len agentúru na to, aby hodnotila jednotlivé procesy, bez toho, aby nemala možnosť nejakým spôsobom potom aj dávať iné výstupy ako len odporúčania asi nemá veľký význam. E, e, pani Vodalen má znovu slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán štátny tajomník. Viackrát ste povedali, že ekonomické otázky, otázky nákladov e, viedli ľudí k určitému výberu, výberu a tiež ste povedali, že, e, že by to mohlo aj znižiť emisie CO2, pretože by to bolo ekonomicky zaujímavé, ale v každom prípade záverom bolo viacej NOx emisí a to môžete skonštatovať aj potom, keď si prečítate našu správu v tej faktickej časti a povedali to aj všetci odborníci v tejto otázke. A nie je tam protirečenie e, e, medzi znížením emisí CO2 a NOx. A tiež ste povedali, že diesel Eh, ho klienti radšej kupovali a spotrebitelia, pretože to bolo lacnejšie, ale predpokladám, že odtedy ste zvýšili dane z dízla, aby spotrebitelia eh, nemali ekonomický záujem, ale aby eh, sa aj otázky zdravia v tomto mm, odrazili. Takže <clears throat> akú politiku viedla Slovenská republika v podnecovaní alebo nepodnecovaní používania dízla ako pohnej látky a aká je situácia so znečistením ovzdušia v Slovenskej republike. Ja som francúzska a my sme v zime zažili a bohužiaľ myslím, že sa to e, bude opakovať veľmi vysoké znečistenie CO2, NOx aj e, malými e, čiastočkami a to sú nie nejaké výzvy dlhodobé do diaľky, ale súčasné. Takže ako to vidíte vy a aké politiky mienite aplikovať, aby ste ekonomicky regulovali používanie jednotlivých pohonných látok? Všetky otázky položím naraz. A tiež v otázke zamestnanosti, áno, automobilové firmy sú veľmi zastúpené u vás a pre predpokladám, že ste s nimi diskutovali aj v tom zmysle, že tí, ktorí pracujú v týchto fabrikách, aby e, mali aj pomoc v prípade e, recyklácia vzdelania, ak by sa e, vyrábali iné typy, iné modely a iné možnosti. Treba myslieť aj na zamestnanosť a treba myslieť na týchto špecifikovaných, špecializovaných robotníkov a pracovníkov, ktorí pracujú a či ste urobili úvahu vo vašej vláde a vo vašom ministerstve aj v tomto zmysle na recykláciu odborných zamestnancov. Čo sme urobili ako Slovensko? Alebo najprv odpoviem z hľadiska životného prostredia. Našťastie dnes sme v takej nepríjemnej situácii ako Francúzsko. A to ale neznamená, že neprikladáme tomu rovnakú, rovnakú mieru dôležitosti Slovensko vždy sa snažilo, ako malá krajina, vždy máme výhodu, že vieme byť podstatne flexibilnejší, vždy sme sa snažili byť pomerne proaktívny z hľadiska ochrany životného prostredia. Ako som už dnes uviedol, preto my v súčasnosti dnes máme rozdielne sadzby pri prihlasovaní aut podľa práve toho, do akej miery sú ekologicky, do akej miery negatívne ovplyvňujú životné prostredie z hľadiska ekologickej stránky autá s nižšou kubatúrou majú výrazne nižšie poplatky ako tie, ktoré, ktoré majú kubatúru vyššiu. To istý ten istý princíp máme pri kamionoch. Čím modernejší kamión, tým nižšie poplatky platí Národnej dianičnej spoločnosti, ktorá dnes prevádzkuje u nás celú sieť diaľnic a rýchlostných ciest. Do budúcna tieto nožnice chceme stále viac a viac rozširovať, čiže chceme motivovať ľudí, aby si obnovovali vozový park, aby si kupovali podľa možností čo najnižšiu kubatúru. A naopak, keď sa už niekto rozhodne, že potrebuje tú kubatúru väčšiu, tak samozrejme aj príslušne si za to musí zaplatiť. Všetky automobilky, ktoré produkujú u nás na Slovensku auta, Produkujú ich síce na Slovensku, ale riadia sa tým, čo potrebujú ich zákazníci v Európskej únii, ale častokrát aj mimo Európskej únie. Čiže naše, naše diskusie s nimi samozrejme vplývajú, snažíme sa vždy sa zaujímajú o to, aké typy aut u nás budú vyrábať. Ale ako som povedal, u nás sa ani neschvalujú a drvivá väčšina týchto aut je určená na export do krajín ako je Francúzsko, Nemecko alebo akákoľvek iná krajina e, v Európskej únii. V prípade e, teraz už spomínaného príchodu Jaguaru Land Rover je to ešte globálnejšia firma, ktorá aj odchodom Anglická z Európskej únie bude drvivú väčšinu svojich výrobkov možno, že exportovať dokonca mimo Európskej únie a nielen nie, nie len, nie len tak. Tým pádom my sa snažíme týchto výrobcov automobilov zgrupovať, ako som hovoril, do automobilového klástra. Práve kde chceme ich podnecovať aj zvýhodňovať na to, aby mali svoj vývoj u nás na Slovensku, ktorý by súvisel práve s výrobou moderných aut. Budú znamenať nižšiu záťaž, ekologickú záťaž a pre nás, a to tiež hovorím veľmi na rovinu, to bude aj znamenať, že budeme konkurencieschopnejší ako ostatní, lebo nemôže sa Slovensko stále spoliehať na to, že, sme, že máme veľmi kvalifikovanú pracovnú silu, za čo sme e, veľmi pozitívne vnímaní. Zmenili sme výrazným spôsobom štruktúru školstva, keď sme sa vrátili k duálnemu vzdelávaniu, čiže my dnes neprodukujeme študentov, ktorí idú na trh práce a nevedeli by si nájsť prácu, Vieme dnes mladým ľuďom veľmi dobre vysvetľovať, do ktorých oblastí sa im oplatí ísť študovať, kde im vieme garantovať rovno aj nástup proste do práce. A to isté sa snažíme tým pádom aj s automobilkami, že nielen čo sa týka vzdelávania, ale aj vývoja, lebo samozrejme potom, čím viac budú u nás vyvíjať, čím viac u nás bude pridanej hodnoty, nebudeme len montážnou linkou, lebo to z pohľadu budúcnosti nahradia roboty alebo poloroboty, ale preto ak chceme stále byť aktívnymi hráčmi na automobilovom trhu a my, chceme, my nimi chceme byť, musíme investovať e, do vývoja a ísť e, s trendami. Zes het woord nu aan eh, Gerben-Jan Gerbrandi. Pán Gerbrandi, nech sa páči. Heeft u niet op? Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Uh, Wim van de Kamp, voor twee keer drie minuten. Voorzitter, dank u zeer. Znovu dvakrát tri minúty. Ďakujem, pán predseda. Budem pokračovať. Pán štátny tajomník je ušľachtilé, že hovoríte, že Land Rover ide tiež na Slovensko. Našťastie všetky britské značky už sú v európskych rukách. A aj to je samo o sebe mimoriadné. Dokonca rada, hovorili ste, že to spojíte, tie otázky, ale to je pre vás e, samozrejme ľahké, ale mohli by ste povedať niečo viacej k tomu, ako hodnotíte diskusiu v rade. Ste teraz presvedčení, že tu musí byť väčší európsky vplyv na národné procesy? prvom rade na, na odľahčenie. Samozrejme, my sme vďační za príchod eh, Jaguaru Land Rover. Je to najväčšia investícia v Európskej únii za ostatných 7 rokov a do poslednej chvíle sme bojovali s Mexikom. Takže sme, sme radi, že Jaguar Land Rover sme udržali tu v Európe a hodnotíme to veľmi pozitívne eh, pre celú Európu, nielen, nielen samozrejme pre Slovensko čo sa týka tej, tej eh, druhej časti eh, rady ako takej, eh, bola to, bola to téma dvakrát na rade. Jedenkrát v júni, jedenkrát v decembri. bolo to jedenkrát počas holandského predsedníctva, jedenkrát počas slovenského. A bola, bola tam zhoda v rámci, v rámci rady, že, že treba, treba nejakú potrebu lepšej implementácie tých existujúcich pravidiel a zároveň aj vylepšenia. Lebo tie, to je tam najdôležitejšie. Zároveň sa hovorilo o tom, že by sa dal zákaz vypínania DeFi devices, ani neviem, ak sa to hovorí po slovensky, a, a že takisto je aj zhoda v rade o tom, že by sme mali mať ten nový dohľad nad trhom kvázi tou agentúrou. Čiže toto na rade tieto diskusie prešli, <clears throat> budú ďalej, ďalej pokračovať v, a verím, že aj vďaka vašej správy, vďaka, vďaka tomu, že ste tomu venovali skutočne veľké úsilie, že ste spracovali veľmi dobrú správu, ktorá poslúži na, ako veľmi e, dobrý podklad na to, aby to mohlo byť. Zároveň si myslím, že pre radu to bude veľmi užitočné aj v tom, že bude vedieť dneska už, aký názory sú aj u vás, u vás doma, ako sa hovorí, o čom, kde môžu rátať s nejakou podporou, alebo naopak, kde vidia nejaké problémy. Ja si preto opätovne tam, kde som začal v tom úvodnom slove, tam uh, skúsim aj skončiť, že my skutočne, ja nehovorím to preto, že tu sedím, ale považujeme to za veľmi dobrý priestor na komunikáciu o tomto probléme, lebo týmto to len začína koniec bude vtedy, keď budú spracované nové pravidlá, ktoré sa budú schvalovať a je dobre, že pri jeho samotnom začiatku ste priamo aj vy zúčastnení na tom, čiže veľmi pekná vďaka za to, že ste inšpirovali nielen radu, ale aj každú inú členskú krajinu a zároveň členské krajiny majú možnosť vedieť, aké vlastne majú ostatné krajiny názor na túto situáciu. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ešte jedna otázka na záver. Ako vysvetlíte to, čo ste povedali v tých predchádzajúcich odpovediach, že obyvateľstvo, a hovorím nielen o Slovensku, ale aj o občanoch, o ľuďoch v Holandsku, si to tak nemyslia o tých emisiách, že jednoducho predaj niektorých značiek pokračuje ako je to možné? Vary. my ako politici sme úplne stratili kontakt s občanmi, sme úplne mimo. Vy hovoríte, že je to politická otázka a vidím vo vašom CVčku, že ste inžinierami, by sme sa politických otázok nemali báť. Čo sa tu vlastne deje? Priznám sa, že Zareagovať na to je asi najlepším príkladom. Zoberte si inú spoločnosť. A keď sme spomínali telekomunikácie, tak e, spoločnosť Samsung, ktorá veľkolopo uviedla svoj posledný mobilný telefón, očakávali od neho senzačné tržby a skončilo to tak, že s tým mobilným telefónom nemôžete ani len nastúpiť do lietadla. Znamená to, že Samsung prestal predávať ostatné zvyšky mobilných telefónov, alebo to, že sa z toho ponaučí pripraví nový mobilný telefón, ten uvedie na trh a bude sa snažiť opätovne presvedčiť dôveru svojich zákazníkov? Keď ste spomenuli politiku, a politik vždy vtedy, keď je volebná kampaň, z času na čas, keď ide si rátať tie svoje hlasy, podľa toho, na akej úrovni politiky kandiduje, tam je jeho odpočet, či svojim konaním presvedčil alebo nepresvedčil tých, ktorí mu ten hlas dali a dajú mu ho opätovne spoločnosti, ktorá je, alebo spoločnosť, ktorá týmto sa dostala do problémov z hľadiska svojej kredibility, musí, musí čeliť v dvoch rovinách. Prvá bola prepad hodnoty ich akcií a museli presvedčiť všetkých svojich akcionárov, že zlyhanie, ktoré tam je, neznamená, že celá spoločnosť nebude fungovať, že nebudú môcť investovať do svojej spoločnosti, nebudú môcť sa rozvíjať, čo si môžete pozrieť náraz ich hodnoty akcie alebo ich súčasnú hodnotu, do aký miery sa im to darilo alebo nedarilo. A druhú rovinu, ktorou sa musia vysporiadať, je dôvera zákazníkov, ktorí sa môžu byť, alebo sa môžu cítiť týmto byť podvedení. A to sa zase pozrite cez čísla predajnosti jednotlivých typov aut alebo jednotlivých, jednotlivých značiek. Čiže ja si myslím, že takisto to bude dôležité nielen pre túto spoločnosť, ale aj pre všetky ostatné. Aby ten zdvinutý varovný prst Jednoducho, a čo som aj spomínal, znížená tolerancia na prehľadanie sa niekedy nejakých vecí je, je v konečnom dôsledku pozitívnou vecou. Čiže tak ako Samsungu, tak aj tejto spoločnosti sa e, podarilo prekonať nejakú krízu. Verím, že aj vďaka takýmto rozhovorom si zobrali z toho ponaučenie a nebude sa podobná situácia opakovať a že to prospeje len zlepšeniu v konečnom dôsledku pre tých, ktorých sa to týka. A to sú motoristi, že si budú kupovať kvalitné autá a to, čo sa dočítajú v katalógu, e, bude aj pravda. Čiže na konci dňa si myslím, že to bude, keď sa príjmú všetky kroky, dobre zvládnutý proces, ktorý e, prospeje všetkým zúčastneným. Aj ochrane životného prostredia. Lebo o tomto hlavne je samozrejme, keď sa bavíme o splodinách. Thank you very much, Mr. Sa- Ďakujem, pán Septens. Na 6 minút, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja musím súhlasiť s pánom Van de Kampom v otázke Brexitu. To pomôže Slovensku. Slovensko sa stane ešte atraktívnejšou destináciou pre výrobu britských automobilov. A pre nás to bude tragédia, ktorú budeme musieť nejako sa s ňou vyrovnať. Vy ste povedali, že by ste podporili myšlienku európskeho dohľadu, ale je tu otázka toho, akú úroveň zodpovednosti bude mať e, táto inštancia a vy ste teda vyjadrili e, určité váhanie. Vy ste takisto povedali, že nechcete opakovať, čo sa deje v iných častiach sveta, alebo pozerať sa na to, čo sa tam deje, alebo porovnávať. E, ale samozrejme obojstranne funguje vždy proces učenia sa z osvedčených postupov iných. My v EÚ očakávame aj od iných, že sa budú adaptovať našim politikám, ak sú dobré a my, keď máme zlé politiky, chceme sa poučiť od iných. Aké sú podľa vás prvky byrokratickej záťaže, o e, ktorej hovoríte v odpovedi na otázku 1? Hovorili ste o potenciálnych zodpovednostiach Európskej agentúry a aké sú vaše najväčšie obavy e, a čo by ste, čomu by ste sa chceli vyhnúť pri vytvorení tej agentúry? Keď narážame na otázku byrokracie, tak e, by som to zhrnul asi do jednej vety v tom, že nemá žiadna agentúra význam vtedy, pokiaľ by nemala aj právomoci. Vytvoriť agentúru má vtedy význam, keď má svoje kompetencie, má svoju zodpovednosť a vie svoje, svoje veci, ktoré, ktoré nájde pri kontrole, pri audite, aj aplikovať do praxe. Akákoľvek iná agentúra nemá význam. Nemá význam, aby niekto prišiel aj keď povie pravdu, že našiel niečo, čo nie je úplne v súlade a nebude mať žiadne nástroje na to, aby ich implementoval potom do reality, nám môže nastať veľmi obdobná situácia, ako teraz momentálne riešime. Čiže z tohto pohľadu, z pohľadu toho byrokratického, nebude vadiť, keď to bude znamenať nejakú miernu záťaž zvýšenia byrokracie, keď to prospeje k zlepšeniu systému, prospeje to transparentnosti a hlavne aj tomu, že všetci zúčastnení v tom procese schvaľovania typového budú vedieť, kde je ich pravomoc, ale aj zodpovednosť. Čiže, že my preto vždy budeme ako Slovenská republika zastávať tú pozíciu podpory takejto agentúry ale len v prípade, keď skutočne bude mať aj právomoci na to, aby mohla nejakým spôsobom implementovať svoje poznatky do reality. E, čo sa týka ostatných, ostatných vecí, a e, viete dobre, že boli a sú stále diskusie o peer review, o tom, že by sa na jednotlivé členské krajiny medzi sebou si zdávali best practices, aby čo najviac e, komunikovali o týchto veciach. Môže to byť súčasťou toho, ale určite to nie je jediné riešenie. Je to len doplnok na to, aby sme si povedali, že rovnaké štandardy platia v rámci celej Európskej únii. A ďalšia vec, ktorá je potrebná, a neznamená to zvýšenie byrokracie, znamená to spoločné hodnotenie technických služieb. Lebo to je takisto veľmi, veľmi dôležité, aby fungovali pravidlá pre všetkých a rovnaké. Čiže my sme preto aj v rámci SK Press e, navrhovali e, akreditáciu takýchto inštitúcií a, e, a na to, aby mohli poskytovať takéto služby. Thank you. Um, okay, well it... Ďakujem. Zdá sa, že je tu určitý konsenzus k efektívnemu dozoru a určite e, k tomu musí prebehnúť politická diskusia, ako hovoríte. Ale sú tu i e, ďalšie prvky, ktoré sa s tým spájajú. Postup typového schváľovania sa samozrejme e, posudzuje aj v ďalšom výbore. takisto sú tu viaceré návrhy výboru ENVY, výboru pre životné prostredie, Zajímali by ma e, vaše názory na tieto postupy. Možno ich všetky nepoznáte. Je to viacero e, nápadov. E, prvý návrh sú národné poplatky, kde by si to stanovovali členské krajiny. To by vlastne prerušilo to komerčné prepojenie medzi schvaľovacími inštanciami a výrobcami Aký je váš názor na to? A potom e, národný poplatok 10 eur za každý predaný e, automobil výmena medzi dozornými aktivitami v členských krajín a takisto e, skupina auditorov, ktorá by posudzovala. E, je to dosť dlhý zoznam, ale možno, že máte názor na tieto podnety, ktoré vznikli v týchto výboroch. To by e, ma veľmi zaujímalo. Áno, eh, ten, eh, ten zoznam bol pomerne dlhý, s kolegami sme ich eh, viackrát diskutovali. Čo sa týka, čo sa týka rady ako takej, tak platiť, ktoré sa hovorí, že by sa znemožňovalo výrobcom platiť priamo poskytovateľom, respektíve týmto strediskám, ktoré vykonávajú túto kontrolu, nakoniec podporili všetky členské krajiny, lebo sa to ukázalo ako pomerne ťažko, ťažko realizovateľné. Z pohľadu, z pohľadu budúcnosti, a už som to povedal niekoľkokrát, vidíme skôr tú možnosť tom, aby boli posilnené kontrolné právomoci tých, ktorí majú kontrolovať jednotlivé technické služby. A o tom vlastne spomínaná, spomínaná akreditácia a spomínaná aj novozniknutá agentúra, ktorá by v nejakej podobe prevádzkovala túto kontrolu. Mm, čo sa týka skupiny a auditorov, to tam sme s vami zajedno v tomto jednom konkrétnom prípade, ale som to aj viackrát spomenul dnes v jednotlivých reakciách. Dank u wel. Uh, meneer Eickhout, mag het rijtje afsluiten? Áno, ICAUT môže priamo nadviazať. Ďakujem. E, ak sa máme pozrieť na budúcnosť, jedna z tých e, diskusí sa bude týkať štvrtého balíčka RDE a vlastne tej <clears throat> konformity. E, ak, ak sa máme poučiť od Spojených štátov, tak oni naozaj fungujú s námatkovými, prekvapivými testami, keďže si vzájomne teraz ako krajiny nedôverujeme, o tom hovoríme, čo budete robiť vy e, ako krajina, ja sa chcem pozrieť na to, ako to vyzerá. Takže akékoľvek testy, ktoré my predpisujeme, sú podrobné, takže každý výrobca vozidel presne vie, e, ako sa budú v budúcnosti preverovať vozidla. Ale Američania hovoria, že jedna z vecí je rozhodujúca je ten moment prekvapenia. Urobme test, na ktorý sa ľudia nevedia pripraviť, pretože potom naozaj e, môžete obísť fungovanie tých maskovacích zariadení. Čo si myslíte na takéto prekvapivé testy v rámci štvrtého balíčka, v rámci testovania konformity počas prevádzky? Najprv by som rád zareagoval minimálne teda na to z pohľadu Slovenskej republiky, že my dôverujeme krajinám, ktoré testujú tie autá. Ja nechcem, aby to vyznelo tak teraz, že my produkujeme dobré autá a niekto zlý ich kontroluje. To, ak to tak nejak vyznelo, tak to náhod, ani náhodou nie je pravdou my len hovoríme o tom že treba zmeniť systém a treba, treba zaviesť také pravidlá aby nevznikala takáto situácia. a čo sa týka náhodných kontrol to je jednoduchá na to reakcia. Funguje to aj v športe, odkedy sa to zaviedlo do športu, funguje ďaleko lepšie a ďaleko, ďaleko je, je menej dopingu, <laughs> respektíve sa ho nachádza podstatne viac. Je to uhol pohľadu. A to isté eh, by určite pomohlo aj eh, v rámci tohto automobilového segmentu. Treba ale jasne eh, povedať a bude záležať od prijatej legislatívy, od toho, akým spôsobom sa budú, prevádz- budú jednotlivé testy realizovať. Lebo viete, porovnávať aj spotrebu toho istého auta na tom istom úseku je niekedy nemožné. Záleží od toho, ako tam máte práve dopravnú situáciu, aká je teplota ovzdušia, do akej miery je je ten šofer priamo, ktorý bude vykonávať túto jazdu, jak sa hovorí, aký bude mať, akú bude mať ťažkú nohu na pedál. Čiže všetky tieto veci, pokiaľ budú jasne vyšpecifikované, keď bude, keď bude to jasne vyhodnotené v legislatíve, na ktorej bude všeobecná zhoda, myslíme si, že to môže prospieť. Ale opätovne, musí to mať jasné pravidlá, aby sa boli skutočné, aby sa tie hodnoty, ktoré sa tam namerajú, vedeli potom aj správne vyhodnotiť a nemohlo plísť k nejakej subjektivite, či z jednej alebo druhej strany. Lebo vlastne o tomto celom je. Well, just a final comment from my side. Len taký komentár z mojej strany. Som tiež presvedčený, že všetky schvaľovacie orgány robili tie testy podľa predpisov, ale problém bol v tom, že výrobcovia vozidel presne vedeli, čo sa bude testovať a ako sa bude testovať a preto si vedeli vymyslieť triky. Napríklad po 22 e, minútach, keďže vedeli, že test má 22 minút, znížili e, funkciu tých e, emisných e, zariadení. Takže tie e, schváľovacie inštancie si robili dobre svoju prácu, len presne vedeli e, výrobcovia, ako budú vidieť, vyzerať e, tie testy. A takže preto to má byť súčasťou tej diskusie o testovaní v prevádzke. Ja s vami absolútne súhlasím, ale práve to, bolo, to, e, to, to je tá príčina, prečo tu sedíme. Snaží sa tedy nadefinovať nejaký spôsob nejakej kontroly, ktorý sa z dlhodobého hľadiska ukázal ako neakceptovateľný, respektíve nie úplne najvhodnejší a treba ho jednoducho len z, dnes nastaviť na novo a dať mu jasné rámce. Tam máme absolútnu zhodu. A keď sa na to pozrieme, preto možno, že je, je aj tá celková snaha o to zavedenie toho celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu napríklad pre ľahké vozidlá. Sme niekde na začiatku nejakej novej etapy a verím, že spoločnými silami to vymyslíme tak dobre, ako sa len bude dať a prospeje to, ako som už viackrát uvedol, životnému prostrediu a nám motoristom. Hartelijk dank. Dit is meteen ook het, het einde van, van deze hoorzitting. Ik wil al... Ďakujem. Dopracovali sme sa na koniec dnešného vypočutia. Všetkým kolegom ďakujem za otázky a príspevky pánovi štátnemu tajomníkovi za túto veľmi užitočnú a zároveň aj myslím si zaujímavú výmenu názorov. Ak chcete podať ešte nejaké písomné otázky, môžete to urobiť prostredníctvom sekretariatu a to do 19. vo štvrtok Končím dnešnú schôdzu a uvidíme sa dnes po obede o 15.